Thank you, Col Thank you, colleagues, and, uh... Srdečne by som privítal najmä zástupcov národných parlamentov. Ak dovolíte, mám niekoľko oznamov na úvod. Ešte predtým, ako začne medziparlamentné vypočutie. Prvý bod nášho programu schôdze výboru LIBE je vrch e, nového bodu na schôdzu výboru LIBE 5.1. Ide o prezentáciu aktívneho stavu rokovaní v rámci trialógu v prípade smernice e, Rady a parlamentu o boji proti podvodom voči finančným záujmom komisie v kontexte trestného práva a tiež bod 5, teda predstavenie správy ad hoc delegácie výboru LIBE v Libanone z 19. a 22. septembra to prebehne o 10.30 a nie o 9. hodine a bod 8, teda hlasovanie o návrhu stanoviska o postoji k migračným e, pohybom, to sa bude musieť odložiť. Ak nie sú žiadne námietky, tak budeme môcť schváliť program v takejto úprave. Čo sa týka jazykového pokrytia schôdze, Žiaľ, nemáme k dispozícii tlmočenie v galčine, chorváčtine, dančine, estončine, lotyštine, malčine, Zajtra to nebude k dispozícii a dnes bude čeština iba pasívnom formáte. Ďalej schválenie zápisnice zo schôdze zo 16. a 17. marca a zo 7. júla. Ak nebudú žiadne námietky, k tejto zápisnici budeme ju považovať za schválenú. Srdečne by som ešte raz privítal všetkých našich kolegov z národných parlamentov a samozrejme aj našich kolegov z Európskeho parlamentu na tomto spoločnom medziparlamentom zasadnutí výboru za účasti poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov, kde sa budeme venovať eh, otázkam eh, dohľadu na činnosťou Europolu v rámci externej politiky Európskej únie. Srdečne všetkých vítam na tejto veľmi významnej stred schôdzi. Uvedomujeme si, teda aspoň my eh, z Európskeho parlamentu si uvedomujeme, že v parlamente je agenda v otázkach bezpečnosti čoraz rozsiahlejšia, Tiež sa hovorí o vytvorení tzv. bezpečnostnej únie. Nedávno sme získali nového komisára pre otázky bezpečnosti, ktorý bol vymenovaný do funkcie. A taktiež máme s Europolom e, už e, zavedené veľmi dobré partnerstvo, dobre sa nám s Europolom spolupracuje v tejto oblasti. Chcel by som privítať pána komisára aj e, rediteľa Europolu, pána Wrighta. Teší ma teda, že môžeme prejednať pridanú hodnotu Európskej únie v tejto agente bezpečnosti, ako teda zaistiť fungovanie tejto agendy a tiež, aký to bude mať význam pre národné parlamenty. Verím, že sa nám podarí naozaj zmysluplne diskutovať, že to nebude len kozmetická diskusia, formálna diskusia, ale že bude prínosná pre všetkých zúčastnených. Teší ma, že tu máme 46 zástupcov národných parlamentov, a komôr z 23 rôznych členských štátov a z jednej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a to je podľa mňa jasným dôkazom veľkého významu, ktorý pripisujú aj Národné parlamenty bezpečnosti, najmä úlohe Europolu. Chcel by som teda, ak dovolíte, i hneď prejsť k prvej časti. Máme veľmi obmedzený čas dnes popoludní. A viem z diskusie s kolegami, že mnohí z vás sa budete chcieť vyjadriť diskusii, budeme sa snažiť vám dať priestor. Prešiel by som teda i hneď k prvej časti nášho vypočutia a síce popis situácie, e, čo presne znamená pojem Bezpečnostná únia, ako ju naplniť v praxi a tiež akú úlohu bude mať Europol v tejto Bezpečnostnej únii. Teda budeme hovoriť o operačnej spolupráci, o posúvaní informácií o dôvere. Teší ma, že tu môžem privítať pána Juliana Kinga medzi nami a tiež riaditeľa Europolu Roba Wainwrighta. Ešte predtým, než im dám slovo, by som rád pripomenul kolegom, že diskusná časť bude podrobená veľmi zložitým pravidlám. Sú síce zložité, ale nenechajte si sa tým prosím odradiť. Ak máte pocit, že by ste sa chceli vyjadriť diskusii, len sa prihláste, neváhajte. Ten zložitý formát, ktorý budeme musieť dodržať, e, ktorý sa týka za toto Národný parlament, to spočíva v tom, že sa musíte prihlásiť na e, jednej e, z týchto kartičiek, ak sa chcete ujať slova. Robíme to preto, aby sme mali prehľad o tom, kto sa hlási o slovo a tiež kto presne vystúpi v diskusii. Ak sa na vás nejaký dôvodov zabudne, len sa nebojte prihlásiť, upozornite na seba. Poslancov Európskeho parlamentu by som hada mal poznať. Ak náhodou niekoho prehliadnem, tak eh, prosím, prihláste sa aj vy. Teda láska vás ešte raz žiadam, aby ste sa prihlásili vyplnením tejto modrej kartičky, ak sa chcete ujať slova v diskusii. Pardon, nie je to modrá kartička. Eh, ešte by som chcel spomenúť, že tu máme aj tretieho rečníka, um, Dominique Rambuch, eh, ktorý predsedá výboru pre ústavné akty, legislatívu a všeobecné administratívne veci eh, v francúzskom parlamente. Najskôr teda začneme tým, že dáme slovo pánovi komisárovi Julianovi eh, Kingovi, ktorý je novovymenovaným komisárom pre otázky bezpečnosti, dáme mu 10 minút, v priebehu ktorých eh, nám priblíži svoj pohľad na tento nový pojem Bezpečnostnej únie a s akými pravidlami by mala byť eh, spojená. Ďakujem pekne za privítanie, ďakujem za pozvanie na toto dnešné stretnutie. Veľmi si cením túto príležitosť diskutovať s vami aj so zástupcami Európskeho parlamentu, aj so zástupcami národných parlamentov. Komisia je priamo zodpovedná Európskemu parlamentu a ja ako komisár pre Bezpečnostnú úniu som priamo zodpovedný výboru LIBE v Európskom parlamente. Zároveň je dôležité, aby komisia pod vedením predsedu Junckera rozvíjala čo najúžšie vzťahy aj s národnými parlamentmi a ja plne podporujem tento záväzok predsedu komisie Junckera. V posledných týždňoch som mal možnosť diskutovať s poslancami Estonského parlamentu, z francúzského parlamentu, nemeckého parlamentu, talianského parlamentu a tiež britskej hornej snemovne lordov. Teším sa na ďalšie podobné diskusie v najbližších týždňoch a mesiacoch s ďalšími parlamentmi. Dovedem sa, že komisia musí byť o mnoho viac odpovedná priamo národným parlamentom a naše procesy prijímania legislatívy by mali byť otvorenejšie, transparentnejšie, ak by sme chceli, aby sa rozvinuli takéto otvorené vzťahy. Proces prijímania politických rozhodnutí by bol obohatený týmito vzťahmi s národnými parlamentmi a tiež sa to vzťahuje aj na činnosť európskych agentúr, ktoré zohrávajú významnú úlohu v plnení legislatívnych rozhodnutí v praxi našej spoločnej práci naplňania bezpečnej únie Europol zohráva významnú úlohu v mnohých oblastiach a tiež v snahe naplniť mnoho nástrojov, ktoré Európska únia odsúhlasila nové nariadenie Europole, ktoré, ako viete, nadobudne účinnosť od 1. maja 2017, stanovuje nové štandardy spoločnej demokratickej kontroly Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. V plnej miere využíva možnosti prehlbenej zvyšenej parlamentnej kontroly Europolu a tiež e, spoločná parlamentná e, kontrolná skupina bude v tomto smere e, kľúčovou súčasťou tohto procesu. Chcem teda oceniť toto medziparlamentné stretnutie ako prvý krok zavádzania tohto nového procesu parlamentného dohľadu do praxe. Nebudem dlho popisovať hrozby, ktorým čelíme, všetci veľmi dobre poznáme, totiž Európa je vystavená mnohým zložitým hrozbám bezpečnosti, jednak teroristickým, ale aj iným. kolegá Rob Wainwright sa k tomu vyjadri celkom ste podrobnejšie o malý okamih. Ja by som eh, chcela spomenúť, že eh, je tu veľmi jasná európska dimenzia. Ani terorizmus, ani organizovaný zločin eh, totiž neuznávajú žiadne fyzické hranice medzi členskými štátmi. Keď sa pozrieme na naj ostatnejšie útoky. Väčšina spachateľov a ich prípravných činností bola cezhraničnej povahy. Teroristi žiaľ neútočia len na členský štát e, ako taký, útočia na naše hodnoty, na náš spôsob života. A preto si myslím, že musíme zaistiť aj európsku dimenziu v našej reakcii na tieto útoky. E, jednak teda v reakcii na terorizmus, e, zločinnosť na internete, hrozby na internete a taktiež závažný trestný zločin. To zohľadňuje aj rozhodnutie predsedu komisie Junckera z minulého leta, aby e, sa rozšíril aspekt e, bezpečnosti v kontexte EÚ. Europol je v tomto smere kľúčovým prvkom, pretože pomáha 28 členským štátom voji proti terorizmu, počítačovej zločinnosti a tiež organizovanému zločinu. Chcel by som oceniť e, Robov prínos aj tiež prácu všetkých eh, zásobcov Europolu, ktorú odvádzajú. Myslím si, že mm, majú mm, vynikajúce výsledky. Podarilo sa im vytvoriť eh, Európsky systém vzdielania informácií, taktiež eh, mm, systém analýzy, ako aj ochrany údajov, ochrany súkromia. Ich analýza hrozby je postavená na partnerstve s orgánmi činnými v trestnom konaní z celej Európskej únie. Vďaka tomu dokážeme E, veľmi rýchlo zadefinovať naše kľúčové priority v boji proti zločinu a terorizmu. A ešte pred vstupom do platnosti nového naredenia Europole Europol e, sa už e, snaží naplňať v praxi hlavné zásady boja proti terorizmu, proti zločinu a tak ďalej. Európske centrum boja proti terorizmu, ktoré vzniklo v rámci Europolu, poskytuje vynikajúcu možnosť spoločnými silami boja proti terorizmu na úrovni EÚ. Toto centrum sa zameriava na eh, boj proti zahraničným bojovníkom, na podporu výmeny informácií, na zastavenie eh, teroristickej propagandy na internete, ako aj eh, nezákonný boj so zbraniami. Toto centrum už dokázalo, v čom spočíva jeho pridaná hodnota, a síce tým, že poskytuje okamžitú analytickú aj operačnú podporu členským štátom, ktoré boli postihnuté hroznými útokmi začiatkom tohto roka. Čo sa týka boja proti zločinnosti na internete, Centrum zamerané na túto oblasť poskytuje pomoc a koordináciu v stovkách rôznych operácií, zhromažďuje a, a posúva informácie o tisíckach zločincov a tiež pomáha vytvoriť efektívne mechanizmy spolupráce tým, že pomáha zistiť totožnosť zločincov a tiež odhalilo mnoho prípadov zneužívania detí. Napríklad Europol tiež vytvoril Európske centrum pašeráctva um, migrantov, ktoré sa zameriava na uh, túto mimoriadne negatívnu činnosť e, v kontexte migrácie. Ďalšie centrum sa zameriava na boj proti medzinárodnému zločinu. A tu je úlohou pomáhať členským štátom zvoliť si tie správne priority a prijatie, že je potrebné kroky. Komisia podporuje všetky tieto um, iniciatívy Europolu a jeho centier a to zahrňa aj ochotu komisie poskytnúť všemožnú podporu Európskeho parlamentu. Chcem tu oceniť aj podporu ktorú odobril aj Európsky parlament. Europol získal 36 nových postov. Už bola prijatá predmežná dohoda medzi rozpočtovými orgánmi, aby bolo odobrených ďalších 60 pracovných miest v rozpočte na rok 2017 a komisia a Europol už začali podrobne analyzovať ďalšie potreby do budúcna, aby sa mohli následne potom vykryť. Europol sa musí vnímať ako legitímny orgán v očiach našich občanov o niečo všeobecnejšie by som povedala, že si myslím, že bezpečnosť e, môže byť reálna v praxi, ak si občan bude môcť byť istý, že jeho základné práva sú v plnej miere dodržané a je za starých pravidiel Europol mal rozsiahly rámec e, ochrany údajov. Niektorí dokonca tvrdili, že bol celosvetovo unikátom, čo je samozrejme na mieste, pretože e, národné orgány činné v trestnom konaní si musia byť isté, že e, informácie, ktoré posunú ostatným partnerom, budú predmetom e, utajenia, že sa nebudú nekontrolovanie šíliť. E, tento režim ochrany údajov sa musí ďalej posilniť a Európsky dohľadný úradník pre ochranu údajov bude mať zvýšené právomoce, pretože bude monitorovať celý tento proces. Isté, že a aj preto je dnešná diskusia tak dôležitá. Spoločná a parlamentná kontrolná skupina tiež e, ďalej zvyšuje transparentnosť a priamu zodpovednosť činnosti Europolu. Tým sa tiež posilní legitimnosť tejto agentúry. Chcel by som teda zaželať veľa úspechov v diskusii, ale aj v ďalšom procese posilnenia parlamentnej formy dohľadu v zavádzaní tohto nového nariadenia Europol je mimoriadne významná organizácia a vaša podpora aj túto organizáciu ešte ďalej posilní. V budúcnosti ďakujeme pekne, ako už povedal pán komisár, nové nariadenie Europole nadobudne účinnosť od 1. mája 2017 a v ďalšej časti nášho stretnutia budeme mať možnosť eh, preskúmať podrožnejšie systém kontroly nad činnosťou Europolu. Viem, že aj zastupcovia národných parlamentov sa na toto konkrétne eh, zameriavajú, budú sa na to eh, pýtať. Teraz by som dal slovo riaditeľovi Europolu, ktorý nám priblíži presné postavenie Europolu v kontexte novo zadefinovanej bezpečnostnej únie ako povedal pán komisár, aj ja by som chcel oceniť prácu, spoluprácu s Europolom a tiež sa musím poďakovať za vynikajúce e, spolupracovanie s nami. Ďakujem, Klo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať parlament a výbor LIBE najmä za stálu podporu, ktorú e, nám poskytujete e, aj individuálne, ale aj ako celý výbor. Ďakujem pekne za podporu, najmä pokiaľ ide o e, dovršenie nového nariadenia Europole. Ďakujem pánovi komisárovi Kingovi a celej komisii za poskytnutie dodatočných zdrojov pre Europolu. Som vďačný za podporu zo strany viacerých národných parlamentov, takisto ako aj pán komisár. Počas ostatných e, e, mesiacov a rokov som navštívil viaceré národné parlamenty. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, odkedy sa ujal funkcie. Naša organizácia si veľmi cení e, e, vašu činnosť, vedúcu úlohu a pomoc pri rozvíjaní našich schopností vzhľadom na nové hrozby, ktorým čelíme e, počas nasledujúcich minút. Budem hovoriť o tom, ako e, Europol prakticky pomáha členským štátom čeliť novým hrozbám. Ako viete, Europol nemá výkonné práva moci. Je to, nie je to európske FBI. Namiesto toho pomáhame vnútroštátnym orgánom bojovať s e, trestnou činnosťou, terorizmom. Prepájame tieto vnútroštátne agentúry, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií jedine, náš jedinečný policajný informačný systém e, teraz spája viac ako 100 e, rôznych e, špecializovaných agentúr v Európskej únii, ale aj krajín ako Spojené štáty, Švajčiarsko alebo Norsko. Ide o veľmi rozsiahle spoločenstvo e, orgánov činných v trestnom e, konaní, ktoré si vymeniajú e, dôležité informácie o boji proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Tým, že využívame analytické možnosti v ústredí, môžeme identifikovať aj viaceré cezhraničné aktivity. Na základe toho poskytujeme vnútroštátnym orgánom všetko potrebné, aby mohli e, zaistovať osoby a iným spôsobom e, e, pôsobiť proti teroristickej činnosti alebo závažnej trestnej činnosti, aby neuškodili nášmu hospodárstvu alebo našim občanom. Využívame najlepších odborníkov v tých strediskách proti terorizmu, kybernetickej trestnej činnosti, zneužívaniu migrácie Máme 200 e, e, styčných dôstojníkov e, z 40 krajín, ktoré majú výkonné právomoci na rozdiel Europolu a využívame naše spravodajské informácie, odborné skúsenosti a koordinujeme operácie viacerých štátov viac ako 40 tisíc prípadov prechádza ročne Europolom. Tento týždeň e, sme e, oznámili úspešné ukončenie informa- operácií, ktoré e, nám umožnila, ktorá nám umožnila zničiť organizáciu obchodovanie s ľuďmi v Španielsku. Spolu s kolegami sme zrušili viac ako 4 5 tisíc ilegálnych web sajtov, ktoré obchodovali s falšovaným tovarom. Takže e, stále e, pôsobíme e, prostredníctvom Europolu a tým zvýšujeme hodnotu boja členských štátov proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Rozsah našej činnosti sa zvýšuje. Ak sa pozriete na štatistiku, zistíte, že došlo k šestnásobnému nárastu v objeme informácií, ktoré prechádza cez Europol a ročne porovnaní so situáciou e, pred 5 rokmi a štvornosobne sa zvýšil počet prípadov e, pri e, riešení, ktorých poskytujeme podporu. Do značnej miery vďačíme za to evolúcii trestnej činnosti, ktorá sa globalizuje, sa stáva cez hraničnou a o to viac nebezpečnou z hľadiska bezpečnostnej únie E, videli sme e, ničivé účinky teroristických útokov v Európe. E, pokiaľ ide ich o poč- počet útokov, počet obetí, počet e, cudzích bojovníkov, e, ktorí cestujú do Iraku a Sýrie, odhadujeme, že ich počet je 5 tisíc a mnohí z nich sa e, e, vrátili a ohrozuje našu spoločnosť. Vidíme, nakoľko je zložitá teroristická hrozba. E, pretože e, e, je tam e, veľa osamotených bojovníkov, ktorí zostávajú doma a páchajú hrozné útoky, najhroznejšie za ostatné roky. Využívajú sa nové technológie, najmä pri šírení retoriky islamského štátu Čiže rozmer teroristickej hrozby v súčasnosti je eh, hrozivejší ako kedykoľvek eh, počas uplynulého desaťročia. A ako povedal pán komisár, sme eh, poprvýkrát zriadili osobitné stredisko pre boj s terorizmom, ktoré by malo pomáhať členským štátom, najmä pri výmene informácií, pri prepojení údajov o trestnej činnosti a terorizme tým, že e, sme zriadili osobitnú jednotku, ktorá pracuje na internete e, so sociálnymi médiami s tým, aby identifikovala a odstraňovala teroristickú propagandu v režime online naša jednotka v Europole e, v mene Európskeho spoločenstva pracuje so 60 platformami sociálnych médií a odstráňuje takéto e, teroristické správy a účty. Monitorujeme e, financovanie terorizmu a obchodovania so zbraniami a poskytujeme veľmi dôležitú operačnú podporu pri vyšetrovaní a to pomáha e, vyšetrovateľom e, identifikovať členov e, trestných skupín a predchádzať budúcim teroristickým útokom v Európe. Pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi, dochádza k nárastu rozsahu tohto problému. Páchatelia sa snažia využiť migračnú krízu. V roku 2015 sme boli svedkami toho, ako mnohí drogoví díleri Eh, sa prepli na obchodovanie s ľuďmi mm, a pozorovali sme to v roku 2015, aj, ale aj tohto roku podľa našich odhodov až 90 eh, tých ľudí, ktorí prišli do Európy eh, v roku 2015, mm, urobili to aspoň šťastie na základe činnosti kriminálnych organizácií a domnievame sa, že boj s takýmito Mm, trestnými skupinami e, je súčasťou úspešného boja proti nezakonnej migrácii a preto e, sa vytvorila nová jednotka, ktorá už e, identifikovala, identifikovala asi 50 tisíc kriminálnikov, ktorí sa zapodievajú obchodovaním s ľuďmi. Veľmi pozorne monitorujeme to, ako to ovplyvňuje ďalšie formy trestnej činnosti, znepokojujú nás počet maloletých detí, E, ktoré sú mimoriadne zraniteľné z hľadiska e, zneužívania takýmito trest, e, kriminalistickými skupinami a ťažkokrát teroristi sa snažia využiť migráciu, aby prepašovali svojich bojovníkov do Európy. Pokiaľ ide o dlhodobé hrozby, kybernetická trestná činnosť je nemenej nebezpečná. Eh, umožňuje aj ďalšie druhy trestnej činnosti a terorizmu a rozsah tejto činnosti je veľmi eh, rozsiahly a exponenčne rastie. Eh, pokiaľ ide o útoky denial of service, mm, aj komisia bola obeťou takýchto útokov. E, treba si uvedomiť, že počas jedného roku počet takýchto e, útokov sa zvyšil e, šestnásobne. Častokrát kriminálnici sa snažia zakryptovať údaje jednotlivých organizácií a žiadajú úhradu peňazí. Zameriavajú sa na banky, finančné inštitúcie, nemocnice. Zistujeme, že e, e, rastie e, rozsah aj znižovania detí na sexuálne účely. Rozvíjajú sa nové druhy internetu ako internet veci a to vytvára ďalšie príležitosti pre kybernetické útoky. A v tomto odvetví sme svedkami E, vypracovania nových vzájomne prepojených e, zariadení. Ale bez toho, aby sme e, zaistili ich bezpečnosť, musíme sa uvedomiť, že ich môžu zneužívať kybernetické trestné skupiny. Vytvorili sme osobitný útvar, ktorý bude pomáhať orgánom činným trestnom konaní. V súčasnosti realizuje 200 vyšetrení rok čo rok Eh, realizujeme preventívne eh, kampanie, eh, ako napríklad neplatiť výpadné. Spolupracujeme so súkromným sektorom a ponúkame bezplatné služby, ktoré umožňujú dekryptovať údaje. Počas tohto roku 15 miliónov jednotlivcov E, navštívili tento sajt a bolo e, stiahnutých e, tisícky balíkov na tento účel. Zistujeme, že naša reakcia musí byť vzájomne prepojená. Využívame výhody vzájomne prepojených agentúr činných v oblasti presadzovania e, práva. Využívame údaje a technológie, aby sme vedeli ponovom reagovať na tieto hrozby. E, pripravujeme inovatívne možnosti boja s modernými cezhraničnými bezpečnostnými hrozbami. Naša činnosť sa stále komplikuje a uvedomujeme si, že treba e, udržovať e, e, veľmi prísne normy v oblasti skladania účtov, ako už povedal pán komisár. Máme veľmi dobre zistené naše informácie. Takisto nás pravidelne kontrolujú vo svojej činnosti musím sa zodpovedať správnej rade E, Európskej komisii a Európskemu parlamentu, ako už uviedol pán komisár a pán predseda. Ja a naša organizácia mm, mm, mm, sa bude zodpovedať aj národným parlamentom do budúcnosti. E, ja a naša organizácia podporujú takýto prístup, pretože to zvýšuje e, našu dôveryhodnosť a demokratickú zodpovednosť. A preto vítame zriadenie spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny a teším sa na spoluprácu s ňou do budúcnosti. Ďakujem pekne. Otázka kontroly budeme hovoriť počas ďalšej schôdze. A teraz e, pohľad e, e, veľmi dôležitého členského štátu ovplyvneného bezpečnostnými hrozbami. Predstaviteľ francúzského parlamentu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, vážny pán komisár dámy a páni poslankyne, páni poslanci. Myslím si, že ja, ktorý zastupujem členskú krajinu, ktorá bola zasiahnutá teroristickým útokom, môžem predsa len prispieť diskusie trošku iným pohľadom, bez toho, aby som vás zaberal zbytočne o čase. My sme boli e, na naozaj veľmi e, intenzívnym útokom. Viac ako 248 ľudí prišlo o život. Belgicko bolo tiež postihnuté útokmi. Chcel by som predovšetkým e, vzať pamiatku všetkým obetiam týchto útokov, všetkým blízkym to sa vzťahuje samozrejme na obete týchto dvoch konkrétnych útokov, ale aj všetkých ďalších útokov, ktorým došlo. Myslím si, že vzhľadom na takéto útoky je mimoriadne dôležitá medzinárodná spolupráca. Je dôležité, čo ste povedali, že terorizmus nepozná hranice, že je nadnárodný a preto je veľmi dôležité, aby sme mali odpovede na európskej úrovni, ktoré budú v súlade s hodnotami Európy. Chcem teda privítať vytvorenie Európskeho útvaru pre e, straženie hraníc. Už rok e, na to čakáme. Vítam aj pokrok v registri e, pasažierov e, PNR, e, tiež menovanie komisára pre bezpečnosť, e, čo je znakom záujmu Európy o tieto otázky. Dúfam, že smernica proti terorizmu, na ktorej sa práve pracuje, umožní harmonizovať legislatívu v Európe, aby sme zabránili odchodu a návratu e, vojenských e, operácií. Tiež e, je dôležité, aby sme mali informácie, ktoré musíme spracovať osobitým spôsobom. E, Tiež si želám, aby tu bol dosiahnutý veľký pokrok v mnohých smeroch. Prvá, prvý z nich je legislatíva o strelných zbraniach. Vieme, ako veľmi je potrebné bojovať proti šíreniu strelných zbraní bez toho, že by sme sa dotkli nejakých športových činností, ale je dôležité, aby tu bol pokrok aj v tejto oblasti. E, pokrok v oblasti e, trestného stíhania. Vy ste to povedali, to je e, jedna z hlavných činností vašej agentúry. Um, prepojenie rozličných občanov z rozličných krajín a tiež pokrok v oblasti prístupu k dokumentom. Je dôležité, aby tu bolo prepojenie s, s osobami, ktoré zasahujú priamo uh, Eh, na tých potrebných miestach. A teda z toho pochádza tá dôležitosť eh, spolupráce medzi európskymi eh, orgánmi a národnými parlamentami, pretože tu nie je nejaká policajná činnosť, ktorá môže prebiehať v demokratickom štáte bez toho, že by bola zorganizovaná aj kontrola tejto činnosti. A preto je dôležité vytvoriť orgán, zmiešaný výbor pre parlamentnú kontrolu, ktorý bude zároveň európsky a bude pridružovať aj národné parlamenty. Myslím si, že e, bude dôležité mať spolupredsedníctvo európske aj parlamentné. Národné parlamenty by mohli byť e, určené v rámci tých e, osôb, ktoré pravidelne prichádzajú a zaujímajú sa tieto otázky. Nie je tu nejaká myšlienka v pozadí. E, nie som kandidátom, pretože môj mandát sa e, skončí v apríle budúceho roka. Takže e, mňa určite netreba voliť nie je tam žiadna teda postradná myšlienka, ale mám pocit, že je potrebné, aby sme mali aj národné parlamenty, ktoré sa zaujímajú tieto otázky, aby ktoré teda prichádzajú, je dôležité, aby tento výbor bol živý. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, Dominik. Politici vždy by mali uh, mať takéto uh, prejavy. Uh, takže teraz uh, pôjdeme uh, podľa jednotlivých rečníkov, podľa národných parlamentov. Potom vždy pôjde jeden člen uh, Európskeho parlamentu na tomto medziparlamentnom stretnutí. Takže pôjdem v poradí, ako sa prihlásili Prosím, naznačte, ak ste neboli ešte e, na tomto zozname. Takže ako prvý je kolega z Národného parlamentu, pani Karena Karmanali. Je podpredsedničkou výboru pre európske otázky a sociálne témy. je z francúzského národného zhromaždenia. Musím tiež povedať kolegovia, že sa musíte obmedziť na dve minúty, ak je to možné, aby každý e, sa dostal k slovu. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vážení rečníci, zdôrazňovali ste výzvy, ktorým Europol dnes čelí a týka sa to globálnej bezpečnosti. E, ja budem veľmi stručná. Chcela by som začať správou, ktorá e, vyšla v marci 2016 koordinátora Európskeho parlamentu v boji proti terorizmu a e, hovorilo sa o tom, že sa urobil veľký pokrok, ale ešte veľa sa urobiť musí a že je potrebné zdôrazňovať zvlášť e, údaje PNR, e, Schengen 2, Eurojust, bezpečnosť hraníc a predovšetkým e, je potrebné dosiahnuť nový pokrok v týchto oblastiach. E, iba 1500 ľudí bolo identifikovaných a figuruje v zoznamoch Europolu, pokiaľ ide o občanov Európskej únie, ktorí išli do Iraku a Sýriu a pridali sa k Daesh. Je ich ale asi 5000, takže vidíte, aká je tu potreba spolupracovať a aby tu bola interoperabilita. K tejto téme mám viacero otázok. Aké sú podľa vášho názoru um, potrebné e, nástroje, materiálne, rozpočtové, e, preto aby Európska únia a členské krajiny mohli zlepšiť túto spoluprácu. Košatujeme, že je tu určitý počet, že je tu určitý sú tu určité nedostatky, ktoré sa objavujú opakovane a z nich vyplývajú ťažkosti v interoperabilite. Tieto ťažkosti podľa vás sú technické, alebo je tu politické váhanie e, zo strany členských krajín. A, je teda potrebné, aby e, tento priestor e, sa zlepšil, aby národné parlamenty Eh, mohli eh, mať eh, nejaké pravidelné tabuľky, ktoré sa budú aktualizovať o harmonograme nasadzovania týchto prostriedkov, či už na národnej ako aj európskej úrovni. A na záver by som chcela upozorniť na otázku nariadenia Eh, predstavila som uznesenie v Národnom zhromaždení, to, to bolo jednoznačne prijaté eh, v našom výbore pre európske otázky. Hovorilo sa o nedostatkoch v návrhu nariadenia, ktoré sú spojené s Europolom. Uh, Zvlášť išlo o ochranu údajov. Ide o možnosť, e, e, že tu bude určitý transfer dát osobného charakteru smerom k orgánom únie a tretím e, národným inštitúciám a organizácia, ktorá bude, ktorou sa vlastne bude riadiť tento transfer dát z bude tu teda určitá séria transferov, ktorá um, bude trvať až do uh, dĺžky jedného roka. Čiže chcela by som v tomto prípade uh, dostať od vás odpoveď. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem upozorniť, že sú to skutočne dve minúty, nielen nejaké imaginárne dve minúty, ktoré musíte dodržiavať. Takže poprosím, aby ste sa držali uh, tohto tej, tohto časového intervalu. Lord Soli z podvýboru pre európske otázky, nech sa páči, z snemovne Lordov Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne, chcem povedať, že akékoľvek dôsledky budú e, spojené s odchodom e, Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Je v záujme všetkých občanov, či už Spojeného kráľovstva alebo Európskej únie, mať čo najúžšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Počuli sme tri prezentácie, ktoré zdôrazňovali tú závažnosť tejto otázky môže byť naozaj veľmi ťažké e, vyvážiť potreby občanských slobôd, e, ktoré musíme brániť a potreby bezpečnosti ľudí. A ja viem, že keď dôjde k teroristickému útoku, útoku v jednotlivých krajinách, tak je potrebná vyššia bezpečnosť a viem, že keď sa zneužijú súkromné dáta, tak výzva na obmedzenia v oblasti bezpečnosti e, tiež príde na diskusiu či už v Európskom parlamente alebo v národných parlamentov, e, je kriticky dôležitá bezpečnosť. Je kľúčové, aby tu bola táto rovnováha medzi občanskými slobodami a bezpečnosťou ľudí aby to bolo neustále dozorované a kontrolované a my máme právo to robiť. Som rád, že nedávno sme sa e, pridali k Europolu. Ja dúfam, že v budúcnosti budeme pokračovať v úzkej spolupráci medzi e, Spojeným kráľovstvom a EÚ a že to povedie k, k zvýšeniu bezpečnosti aj k zlepšeniu slobôd v Európe. Je to veľmi dôležité, aby toto fungovalo a ja urobím maximum preto, aby sa to aj uskutočnilo. A to s tým som sa aj držal určených dvoch minút. Ďakujem pekne a ešte máte 15 sekúnd. Uvidíme, či nám to pomôže. Ďakujem pekne. A teraz e, zo strany europoslancov tu máme pána Diaza Demero a musím spomenúť pán Diaz Demera, Zemera, že je to spravodajca Európskeho parlamentu pre Europol už veľa rokov, takže je zo Španielska a týmto mu dávam slovo. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Chcel by som privítať všetkých, e, ktorí sú členmi tohto panelu a e, ja chcem vyjadriť e, teda chcem formulovať svoje pozdravy a zároveň aj chcem povedať, že Európol je nevyhnutnou agentúrou v kontexte bezpečnosti Európanov. Angažujeme sa smerom k tejto agentúre a agentúra má e, našu plnú dôveru. Eh, mám tu jedno upresnenie. Francúzska kolegyňa z Národného zhromaždenia, ktorá práve vystúpila. Nie, my nemáme eh, návrh nariadenia. Máme nariadenie, ktoré podporil Európsky parlament eh, veľkou väčšinou a toto bolo odhlasované v maji 2016. Od 1. mája 2017 Europol, alebo nariadenie o Europole bude platné a je zbytočné ho e, transponovať do európskej legislatívy, pretože už je platné. E, pokiaľ ide o systém ochrany údajov, o ktorý sa zaujímate, tak tento systém je veľmi robustný, ako to povedal pán komisár a eh, pán Kambrás, pán Peterson a ostatní kolegovia, ktorých týmto zdravím, eh, ktorí mm, pochádzajú z rozličných politických rodín a ktorí spolu so mnou pracovali na tomto nariadení, e, ide o zásadný kľúčový nástroj. sú tu rôzne prvky Ide o bezpečnosť, ochranu údajov. A, a ja by som nechcel dlho hovoriť o, o, o parlamentnej skupine pre kontrolu. Hovoríme o trojke, o všetkých prvkoch, ktoré boli identifikované na európskej úrovni. V každom prípade, pokiaľ ide o spoločnú parlamentnú skupinu pre kontrolu. Vďaka tejto parlamentnej kontrole Europol bude mať väčšiu kredibilitu a e, legitimitu e, na politickej a parlamentnej úrovni. Ďakujem, pán Diaz de Mera. Teraz tu máme švedského kolegu. Bože, bez mikrofónu. Poprosím vás, aby ste si zapli mikrofón, prepačte. Ďakujem pekne. Spolupráca medzi národnými parlamentami, regionálnymi politickými zložkami je veľmi dôležitá. Tieto informácia, táto výmena informácií je zásadnou časťou našej spolupráci. Potom je tu Brexit a skutočnosť, že Európa je orgán, e, je, je miestom pre vzájomnú spoluprácu. Je dôležité dosiahnuť demokratickú legitimitu európskej spolupráce. A preto aj ja si myslím, že je dôležité, aby sme my z národných parlamentov a euro poslanci eh, dospeli k určitej kontrole a eh, je dôležité, aby to bolo funkčné, jednoduché, rýchle a konkrétne. To je kľúčové, aby občania cítili, že eh, spoločné obmedzené zdroje sú využité čo najefektívnejšie a vítam aj tú skutočnosť, že medzi prioritami Europolu je práve táto skutočnosť. E, je dôležité sa sústrediť práve na tieto priority, e, pretože sú tu cezhraničné zločiny, terorizmus a e, kybernetická kriminalita. Ďalší rečník je zo stáleho výboru pre právne otázky z Cypru. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som vás eh, oboznámil so živým záujmom cyprského eh, zhromaždenia na účasti na tejto diskusie o nariadení, ktorým sa posilnia právomoci Europolu. Obavy eh, našich ľudí, ktoré sa týkajú práva hlasovať, Eh, právo na slobodu po druhej svetovej vojne, úloha Europolu, ktorá posilňuje bezpečnosť v rámci Európskej únie, bude mať eh, priaznivé politické dopady na občanov v tomto období silného euroskepticizmu. Je tu celá séria víziev, ktorú musí Europol rýchlo zvládnuť preto, aby agentúra mohla zohrávať kľúčovú úlohu v Európskej únii, napríklad otázka Brexitu, ako obsiahnuť e, dopady odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. E, Dánsko po referende e, ktoré je naplánované, ako sa vyhnúť zdvojeniu mnohých otázok. E, e, je teda dôležité e, zosilniť našu spoluprácu v oblasti výmeny informácií aj v oblasti energetiky, hoci Cyprus nie je súčasťou Schengenu a nepozná celú škálu problémov spojených s terorizmom ako ostatné členské krajiny, želáme si zúčastňovať sa na systéme výmeny informácií Schengen 2. Pokiaľ ide o prístup k e, teroristických skupín, k finančným zdrojov, zdrojom, Cyprus podpísal memorandum s Europolom, e, aby sme bojovali proti nelegálnemu financovaniu a e, pašovaniu terorizmu. Ďakujem za Európsky parlament. Komisia má prostriedky, aby pomáhala členským krajinám, ktoré majú finančné problémy, ktoré by mohli investovať do e, kybernetickej bezpečnosti. A bola tu zmienka na kybernetickú kriminalitu. Mohli by ste nám povedať trošku viacej na túto tému? E, Eh, vítam aj pán riaditeľ Europolu. Chcem sa spýtať, eh, v Panama Papers eh, vo vyšetrovacom výbore nedávno sme mali správu z Europolu, kde sa hovorilo o tom, že boli identifikované prepojenia z, v súvislosti s financovaním terorizmu a praniu špinových peňazí. To samozrejme je spojené s viacerými členskými krajinami žiadali tento členské krajiny podporu Europolu, aby mohli identifikovať takéto siete? Tiež ste spomínali um, prevádzanie ľudí a organizovaný zločin. Um, nie sú tu teda uh, sme my tými, ktorí nejak tak napájajú títo, tieto teroristické skupiny smernica o trestných e, ostrelných zbraniach. Je tu veľká lobby, je tu práca komisie. Chcela by som ste nám povedali, prečo je táto smernica potrebná. A hovorili ste o PNR, ale PNR nepokrýva e, súkromné lety. Ste si istí, že pokrývate napríklad všetky lety, ktoré pristávajú v Nice, Marse alebo inde? napríklad saudskí princovia, napríklad ten, čo bol zadržaný v Libanone minulý rok e, spolu so zásielkou drog e, z ISILu. Sme si istí, že oni nepristávajú na európskych letiskách? Napriek. PNR? Ďakujem. Ďakujem pekne, Anna. Pán Kari Henriksen zo stáleho výboru pre spravodlivosť Norska. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnívam sa, že parlamentná kontrola je e, významným prvkom e, v všetkých dobre fungujúcich e, demokraciách a som veľmi rada, že mám možnosť účastniť sa tohto stretnutia. V posledných rokoch sme zaznamenali vývoj a šírenie rôznych medziparlamentných konferencií v Európskej únii. Norský parlament je trvalým pozorovateľom medziparlamentnej konferencie na základe e, aktuálne platnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a tiež obranej a bezpečnostnej politiky EÚ a tiež e, Norsko chce byť prizvané pravidelne e, na všetky ďalšie grémia, ktorých sa týka spolupráca. Chcela by som pripomenúť, že Norsko v minulosti vyjadrilo záujem byť súčasťou e, novej e, parlamentnej kontrolnej skupiny pre Europol, ktorá má vzniknúť onedlho Norsko. Má platnosti operačnú dohodu s Europolom, e, ďalej dohodu o spolupráci s Cepolom a Eurojustom a tiež súčasťou Schengenu, ktorá má hranicu, a je krajinou, ktorá má hranicu s Ruskom. Mm, Želám si spoluprácu s Európskou úniou v otázkach vnútra a spravodlivosti. Vzhľadom na to a vzhľadom na našu zemepisnú polohu, Domnievame sa, že účasť Norska by mala byť umožnená um, Norsko by mala byť umožnené členstvo v tejto novej um, Európskej parlamentnej kontrolnej skupine pre Europol, aj vzhľadom na to, že sme súčasťou jednotného trhu. Dúfam, že Európsky parlament, ako aj národné parlamenty, zaistia, že pozorovatelia aj z mimo ehm, európskych, e, teda krajín Európskej únie sa budú môcť zúčastňovať v stretnutí tejto novovytvorenej parlamentnej skupiny pre kontrolu Europolu. Ďakujem pekne. Teraz by som už uzavrel zoznam rečníkov, ak dovolíte, kolegovia. Ak sa ešte hlásite, je mi ľúto, musíme to už uzavrieť. Máme totiž mnoho ľudí prihlásených a musíme ešte nechať priestor našim rečníkom na odpovede na záver. Teda ďalej pani Kozmopolis Grécka, nech sa páči. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει ένα μεγάλο... Tento rok nariadenie o Europole hovorí dosť prosiahlo o ochrane hraníc, o ochrane osobných údajov na úrovni nezávislých orgánov v Európskej únii aj na úrovni členských štátov jednotlivo. Medziparlamentná konferencia ako aj Európsky um, úradník eh, na ochranu, ktorý dohľadá nad ochranou údajov. Um, pravidelne eh, sa vyjadrujú tieto téme raz do roka na konferencii, medziparlamentnej konferencii. Ako si myslíte, že by sme mohli zvyšiť eh, plodnosť, užitočnosť takýchto stretnutí, aby to nebola len formálna podoba? Mali by sme sa snažiť o to, aby sa šíril e, počet, pocit bezpečnosti našich občanov. Nemali by sme však obetovať niečo, čo je vymorene dôležité, a síce ochrana e, našich občanov a ochrana ich e, osobných údajov. Myslím si, že tu ide o veľmi jemnú citlivú rovnováhu a národné parlamenty v tomto zohrávajú kľúčovú úlohu. A tiež sa domnievame, že národný mechanizmus pre arbitrárne konania policajných zložiek. Toto sa odhlasovalo v gréckom parlamente. E, to bolo byť súčasťou. Čo sa týka utečencov, chcela by som spomenúť, že zhruba 1,5 milióna už prešlo gréckom a naša krajina je naďalej bezpečnou krajinou, ale chcem zdôrazniť, že budeme potrebovať viac podpory od členských štátov aj od celej Európskej únie. Mali by plniť svoje záväzky a to sa týka aj príjímacích centier, aj miest pobytu utečencov mala by tam byť zaistená čo najvyššia miera ochrany bezpečnosti. Ak sú totiž podmienky zlé, tak e, sa zvyšuje zločinnosť. Ďakujeme pekne. Teraz Silví Ilon Kaufmann za Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem aj našim rečníkom. Chcela by som položiť veľmi konkrétnu otázku pánovi Wainwrightovi a síce v priebehu diskusí o azylovom balíku sme sa venovali aj prepracovaniu nariadenia o Eurodaku. E, je to teraz otvorená téma. Začali rokovania tu v Európskom parlamente. Ukázalo sa postupne pri jednotlivých stretnutiach, že Europol má zjavne isté ťažkosti sprístupniť, pardon, získať prístup do databázy Eurodac. Musíte postupovať prostredníctvom národných kontaktných eh, miest, teda v tomto prípade eh, išlo o holandský orgán mm, a tam panujú dosť eh, odlišné štandardy ochrany údajov. Ja sa chcem opýtať, či by sa mohol tento problém vyriešiť tým, že by nová smernica o ochrane osobných údajov bola sformulovaná tak, že by sa tieto um, údaje, ktoré slúžia na boj proti zločinnosti okrem iného, um, mohli poskytovať. Táto smernica, keby nadobudla platnosť, mohlo by sa to zosúľadiť eh, aj s novým nariadením o Europole. Myslíte si, že by to umožnilo eh, ľahšiu spoluprácu Europolu s databázou, okrem iného Eurodac a s ostatnými databázami. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz opäť zástupca Národného parlamentu, pán Vermeulen z výboru pre e, vnútorné záležitosti Belgická. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po holandsky, ak dovolíte. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že je vynikajúce, že máme takúto diskusiu s národnými parlamentmi a s Európskym parlamentom na tému Europolu dnes na tomto stretnutí. Isté, že mnoho členských štátov si uvedomuje, že naša národná bezpečnosť závisí od národnej bezpečnosti ostatných členských štátov. A koncept z 19. storočia o jednotlivých štátoch nie je dostatočným odradením teroristov. Ako už mnohí spomenuli, musíme naďalej podporovať spoluprácu výmenu informácií, tak aby sme dokázali predísť ochoreniu a nemuseli riešiť až následnú liečbu. Už sme počuli dosť veľa o úlohe kontaktných miest. V členských štátoch tiež sa hovorilo o 60 platformách sociálnych médií v Európe. Ja sa chcem opýtať, kde sú konkrétne čísla konkrétnych e, zásahov v takýchto sociálnych médiách išlo jednotlivé e, prípady, alebo ste odhalili dokonca celé siete e, zločincov. Chcel by som tiež upozorniť na význam počítačovej bezpečnosti. Už sa o tom hovorí veľa, ale zaznamenali sme množstvo nelegálnych transakcií a transferov eh, dát na tzv. darknete. Celkom iste Európska únia má v tomto smere významnú úlohu. Ďalej, čo sa týka plnenia Európskej smernice o PNR, teda údajov leteckých cestujúcich, teraz sa to prejedná v belgickom parlamente. Na rozdiel od Európskej inštitúcii. belgický parlament chce obmedziť túto legislatívu nielen na údaje, ktoré poskytujú letecké spoločnosti, ale chce to rozšíriť aj na cestovné agentúry, rôzne prepravné spoločnosti, medzinárodnej povahy a tak ďalej. A belgická vláda a belgický parlament chcú, aby to bolo teda užšie prepojené. Ja sa teda chcem opýtať, ako ovplyvní Europol um, tento nový systém výmeny informácií o leteckých cestujúcich a ďalej po druhé, čo by sa dalo presadiť, aby sme zistili, aké migračné toky uh, používajú teroristi pri vstupe na územie EÚ. Ďalej zastupkynia Francúzska, ďakujem pekne. Chcela by som vám zablahoželať eh, k zvolaniu eh, tejto vynikajúcej schôdze takéhoto medziparlamentného stretnutia, kde je zastúpených eh, tak veľa národných parlamentov, 23 členských štátov, ako ste už povedali. Chcela by som teda pripomenúť, že 90 výmen informácií v Európskej únii E, poskytuje iba 5 členských štátov, čo dokazuje význam prehlbenej spolupráce v tejto oblasti. A preto je mimoriadne dôležité, aby pán komisár Julian King, e, ktorého sme si veľmi cenili, keď pôsobil ako veľvyslanec vo Francúzsku, e, keby dokázal pôsobiť na poslancov, ktorých sa to týka, aby sa snažili to presadiť ďalej, by som chcela zdôrazniť význam zaistiť reprezentatívne zastúpenie kontrolnej skupiny, e, aby tam boli zastúpené e, všetky komory všetkých e, parlamentov členských štátov EÚ. My sa v francúzskom senáte venujeme intenzívne otázkam boja proti terorizmu a v stredu chceme predložiť návrh uznesenia v tomto smere, aby sme si zaistili možnosť zastúpenia Senátu v tejto novovytvorenej kontrolnej skupine. Bola by som rada, keby ste nás uistili, že bude táto možnosť naozaj zabezpečená. Ďakujem pekne. A teraz e, za Európsky parlament pán Halla, aho. Ďakujem, pán predseda. Moja kolegyňa pani Gomez spomenula navrhovanú smernicu o zbraniach. Komisia navrhuje zákaz civilného držania takmer všetkých poloautomatických športových e, pušiek. Avšak e, takéto legálne držené zbranie neboli využité pri žiadnych nedávnych teroristických útokoch a veľmi zriedkavo sa objavujú v akýchkoľvek zločinoch. A teroristi využili pašované e, vojenské zbranie alebo opätovne zaktivované zbranie, pričom všetky tieto druhy sú už teraz nelegálne a preto ich nejako nepostihne akýkoľvek ďalší nový zákaz. Chcem sa opýtať e, pána Wainwrighta, dokážete z vašej pozície a s vašimi skúsenostiami nám poskytnúť nejaké konkrétnejšie čísla, informácie, štatistiky, ktoré by e, podporili e, e, túto križeckú výpravu komisie proti legálne držaným poloautomatickým puškám. Je to veľmi veľká téma už teraz a onedlho sa to dostane ako veľká téma aj do národných parlamentov, upozorňujem.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 viacero všeobecných eh, vyjadrení a my súhlasíme s tým, že sme radi, že na budúci rok sa očakáva ďalší krok eh, v snahe prehlbiť demokratickú kontrolu nad činnosťou Europolu, vďaka čomu by sme dokázali efektívnejšie predchádzať eh, rizikám a hrozbám súčasnosti, ktoré vyplývajú napríklad z migračnej krízy. A v mnohých oblastiach by Európska únia mala opatrne nakladať s ďalšou integráciou. V tejto oblasti však naozaj pora nás stojí za to prehlbiť spoluprácu. A chcel by som však položiť niekoľko otázok, ak dovolíte. Okrem hrozieb, ktorým e, tu čelíme, o ktorých tu hovoríme, existujú aj riziká, ktoré vyplývajú z závažnej trestnej činnosti, o ktorej sa dosť málo hovorí, napríklad nové psychoaktívne látky, teda e, náhrady drog, ktoré existujú v mnohých členských štátoch a predstavujú veľmi závažný problém. Mnoho členských štátov nie je schopných vysporiadať sa s touto situáciou. Viem, že tu existujú rôzne riešenia, v členských štátoch a v trestnoprávnych systémoch členských štátov. Nebolo by na mieste, ak by Europol v rámci intenzívnejšej spolupráce sa zaoberal aj touto témou užšie, tak aby sa situácia mohla podrobnejšie zanalizovať. Ďakujeme pekne a teraz za Európsky parlament pani Činiči. Grazie, grazie grazie ai nostri ospiti relatori Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj spravodajcom respektíve ďakujem našim rečníkom, ktorí sa vyjadrili k rôznym aspektom a tiež k tomu, čo je potrebné ešte ďalej urobiť, aby sme sa dokázali vysporiadať s výzvami, pred ktorými stojíme. Ja som vždy podporovala eh, prácu Europolu a mala som možnosť na vlastné oči sa eh, presvedčiť o výsledkoch práce Europolu. Chcem sa tiež poďakovať pánovi komisárovi Kingovi za jeho úsilie v boji proti rôznym druhom trestnej činnosti vrátane terorizmu. Som presvedčená o tom, že spoločný parlamentný kontrolný výbor pre Europol by mal mať širšie úlohy, nemal by dohľadať len na činnosťou Europolu. Myslím si, že by sme mali mať vďaka nemu možnosť lepšie pochopiť činnosť Europolu a tým by sme lepšie prispeli k podpore ďalšej spolupráce. Myslím si, že iba takto by sme dokázali čeliť hrozbám prostredníctvom organizovaného zločinu a tak ďalej, zločinnosti na internete a tak ďalej. Celá škála zločinov, o ktorých sme tu dnes už počuli. Chcela by som nadviazať na jednu z otázok, ktorú spomenul pán Wainwright, tak dovolíte. Europol spolu s ostatnými organizáciami sa zameriava na e, otázky migrácie e, a tiež maloletých osôb bez prievodu. E, v tejto súvislosti existuje mnoho veľkých otáznikov, okrem iného. To súvisí aj s výmenou informácií, ktoré je poznačené mnohými problémami. Znamená to, že tieto osoby, maloleté osoby, nemôžu byť dostatočne chránené voči rôznym rizikám, ktorým čelia pre prekračovanie európskych hraníc po tom, čo zanechali za sebou veľmi hroznú minulosť vo svojich krajinách pôvodu. Chcem sa opýtať, aké zmeny by ste navrhli, aby sa situácia zlepšila. Ďakujeme pekne. A teraz veľmi ma teší, že máme priestor, aj keď nie je príliš dlhý, na odpovede. Nedá sa samozrejme reagovať na úplne všetky otázky, ktoré tu zazneli. Mnoho z vašich vystúpení, ktoré boli mimoriadne veľmi časovo disciplinované, bolo v skutočnosti vyjadreniami, neboli to poväčšenie otázky, ale zaznelo niekoľko otázok, najmä na adresu Roba Wainwrighta, keďže tu máme um, operatívneho vedúceho pracovníka jednej z najvýznamnejších agentúr Európskej únie. Avšak nemáme žiaľ príliš veľa času na odpovede, preto by som chcel požiadať, aby kolegovia tu za predsedníckým stolom neodpovedali na všetky otázky, aby len uh, krátkosti zhrnuli, možno by zareagovali na niektoré e, témy, ktoré najviac rezonovali v vystúpeniach poslancov. Najmä e, Roba by som chcel požiadať, aby zareagoval na konkrétne otázky, ktoré mu boli položené, respektíve aby na ne zareagoval možno písomne neskôr na tieto otázky od poslancov národných parlamentov. Nemáme totiž príliš veľa času k dispozícii. Ak by ste teda začali vy, pán komisár, nech sa páči, ak chcete na niečo konkrétne zareagovať. Uh, well, well, Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za výmenu názorov. Domnievam sa, že je jednoducho skvelé, že vidíme spolu europoslancov a poslancov z národných zhromaždení. Je mi jednoznačne jasné, že vo mnohých témach, ktoré e, sme tu nadniesli, členské štáty nám idú príkladom. Avšak aj na Európskej únii, úrovni Európskej únii mali by sme urobiť toho viac, aby sme pomohli členským štátom a ich e, mm, orgánom pri e, boji s týmito hrozbami. Budeme to robiť spoločne, ale aj vďaka vašej kontrole Europolu. Sú tu viaceré oblasti, kde e, môže byť nápomocná legislatíva a dúfam, že sa nám e, podarí e, rýchlo uzavrieť možno, že do konca tohto roku nielen smernicu e, CT, ale aj kódex o šengenských hraniciach, možno aj návrhy ohľadom legálne držaných zbraní. Opakujem, že komisia v žiadnom prípade nehodlá bráň e, legitímnemu e, e, držaniu zbranie napríklad športovcami. Existujú viaceré hrozby, pokiaľ ide o implementáciu. Viacerí z vás ste spomenuli PNR. Dnes sme pripravili správu o tom, ako pomôcť členským štátom realizovať veľmi zložité ustanovenia OPNR na jar roku 2017 Takisto sú problémy e, súvisiace s čo najlepším využívaním informačných systémov. E, viacerí z vás ste spomenuli význam ochrany údajov. Opakujem, že e, sme 100% odhodlení rešpektovať všetky práva v oblasti súkromia a ochrany údajov iba vtedy, keď dokážeme presvedčiť občanov, že naše úsilie pôsobiť proti terorizmu a trestnej činnosti je na základe ľudských práv, iba vtedy získame ich podporu. Máme ešte veľa práce eh, aby sme čo najlepšie využívali existujúce hm, informačné systémy, aby sme zistili, či existujú nejaké medzery, aby sme ich vyplnili E, ešte dnes sa stretávame so zástupcami všetkých členských štátov a inštitúcií únie s tým, aby sme pokračovali v činnosti e, súvisecou s informačnými systémami a ja budem vás informovať, informovať e, Európsky parlament, ale prostredníctvom našich správ aj národné parlamenty o dosiahnutom pokroku bola konkrétna otázka ohľadom kybernetickej trestnej činnosti. Ehm, môžem povedať, že existujú finančné prostriedky, ktoré by mohli pomôcť členským štátom v boji proti počítačovej trestnej činnosti a útokom prostredníctvom vnútroštátnych programov, ktoré existujú v rámci ESF a prostredníctvom e, konkrétnych návrhov, e, tendrov, vrátanie financovania, vypracovania e, kybernetickej stratégie. Takže v tejto oblasti, ale aj v ostatných oblastiach sa snažíme pomáhať členským štátom a podporovať členské štáty. E, mal by som spomenúť, že viacerí z vás e, e, a nielen zastupcovia britského parlamentu spomenuli perspektívu toho, že Spojené kráľovstvo napokon opustí Európsku úniu musím povedať, že e, vítam tú skutočnosť, že britská vláda sa rozhodla e, využiť právo e, zúčastniť sa nového nariadenia. To znamená, že v dohľadnej budúcnosti Británia bude sa zúčastňovať tých mechanizmov, o ktorých diskutujeme. Chcel by som nabadať všetky členské štáty, aby sa maximálne angažovali, pokiaľ to budú môcť e, e, s tým, aby sme vytvorili efektívnu dlhodobo držateľnú bezpečnostnú úniu a ako vieme, e, Europol je kľúčovým prvkom tejto činnosti. A teraz pán rediteľ, nech sa páči. Ďakujem pekne. Priamo k, prejdem k otázkam, aby som zodpovedal čo najviac. Pán Karamanali pán Majdlan, ste hovorili o, o množstve informácií, e, ktoré členské štáty e, si vymeniajú s Europolom. Zdá sa, že iba 5 členských štátov to robia. Musím povedať, že počas ostatných rokov sa situácia veľmi sa zlepšila. Zrejme e, je to tým, že otrasné útoky v Paríže a Bruseli doľahli na nás všetky a teraz väčšina E, e, občanov, ktorí cestujú e, do Sýrie a Iraku, je oznámená Europolu. Komisia sa snaží zabezpečiť, aby sme zabezpečili optimálnu výmenu informácií medzi Europolom, čo zastupuje policajné zložky, ale aj medzi bezpečnostnými zložkami v Európe. A, pán Diaz de povedal, a to potvrdzujem, že E, rešpektujeme e, e, všetky ustanovenia ohľadom výmeny informácií s tretimi štátmi. To znamená, že ak členský štát nám niečo poskytne, dodáme to tretej strane iba za súhlasu členského štátu. Pán komisár, a to kvitujem, e, potvrdil, že britská e, vláda e, sa rozhodla, že sa bude zúčastňovať na realizácii nariadenia Europole. Je to veľmi dôležité, že Británia je veľmi dôležitým členom našej organizácie. Ďakujem pekne europoslancom aj predstaviteľom národných parlamentov za to, že ste pomohli nám uzavrieť nariadenie o Europol. Ďakujem veľmi pekne za poskytnutú podporu. Pani Gomez, pokiaľ ide o konkrétnu otázku ohľadom eh, panámskych dokumentov, Europol identifikoval viaceré prepojenia medzi týmito informáciami a eh, tým, čo máme v operačnej databáze. Upovedomili sme o tom členské štáty. Zatiaľ členské štáty ešte eh, nereagovali ani požiadali nás o naštartovanie šetrení. Pokiaľ ide o bezpečnú cestu do Európskej únie. To je politická otázka, nemôžem ju zodpovedať. Úloha Europolu a ostatných eh, špecializovaných agentúr je chrániť hranice a brániť tomu, aby organizované eh, eh, kriminálne organizácie zneužívali nejaké medzery, aby sme nepripustili nezakonné prekročenie hraníc a ohrozenie životov ľudí. Pani Hedrickson, e, e, môžem potvrdiť, že Norsko je skvelým partnerom Europolu. Dennodenne si vymeniame e, spravodajské informácie, ktoré vyústujú do veľkých úspechov. Takže Norsko je veľmi významným členom Europolu. Pani Kozmopoli, ako E, kontrolovať ochranu údajov. Je to veľmi dôležitá otázka z hľadiska povesti Europolu. Môžem vás e, ubezpečiť, že nové nariadenie posilnilo E, záruky v tomto smere a európsky úradník e, bude mať, e, pre ochranu údajov bude mať veľké práva moci pri skúmaní toho, ako zhromažďujeme a vymeniame osobné údaje. Európsky úradník pre osobné údaje si skladá účty pred parlamentom a zverejňuje svoje kontrolné správy. Pani Kaufmann a prístup k materiálom Eurodaku nie som si istý, či e, nová smernica, ktorá e, nadobudne účinnosť v roku 2018, e, bude napomocná. Budem to analyzovať, ale v každom prípade program interoperability komisie ponúka možné riešenie s tým, aby Europol mal primeraný prístup k ostatným databázam únie, s tým, aby sme mohli zistiť, do akej miery páchateľe sa snažia zneužiť naše mechanizmy. Hovorili ste o tom, e, e, že Darknet e, umožňuje páchania trestnej činnosti v režime online. Posilňujeme našu pozornosť, avšak je to veľmi zložité pre policajné zložky vyšetrovať takúto činnosť, pretože sa používajú rôzne kodovacie metódy. Môžem tiež spomenúť E, aj potrebu realizáciu opatrenie na uchovovanie údajov s tým, aby e, to bolo napomocné pri e, policajnom vyšetrovaní v oblasti PNR Treba povedať, že príslušné naredenia e, e, nabrať členské štáty, aby vymieniali e, spracované údaje medzi sebou navzájom prostredníctvom mechanizmov Europolu. A ja vyzývam členské štáty, aby využívali systémy Europolu s tým, aby spracované údaje PNR sa overovali v našej centralizovanej databáze. Pýtali ste sa aj o pohyb teroristov e, spolu s migrantmi. Europol e, vyslal e, svojich pracovníkov do Grécka, Talianska, ktorí budú pomáhať pracovníkom hraničnej polície, aby posilnili kontroly na vonkajších hraniciach únie s tým, aby identifikovali pokusy teroristov preniknúť cez vonkajšie hranice pokiaľ ide o otázku pána Haloana a konkrétnu otázku ohľadom e, stredných zbraní, nemám e, e, žiadne informácie o tom, aby legálne držané poloautomatické zbranie sa použili na páchanie trestnej činnosti. Avšak naša stratégia, ktorú podporuje návrh smernice o strelných zbraniach, spočíva v tom, aby sme zúžili priestor pre páchateľov, e, pokiaľ ide o prístup k takýmto zbraniam. A vieme, že odsúdzené legálne držané zbranie sa použili e, e, alebo boli zistené počas určitých vyšetrení. A teda sú jedným zdrojov k prístupu k strelným zbraniam. A zopakujem to, čo povedal pán komisár. Smernica je zameraná na e, riešenie predovšetkým e, e, vojenských automatických a poloautomatických zbraní. A som presvedčený, že tam budú určité ustanovenia na prospech športovcov. Takže ide o to, aby sme maximálne zamedzili prístup teroristom a páchateľom trestnej činnosti k takýmto strelným zbraniam. Ak som vynechal nejaké otázky, ako ste povedali, pán predseda, eh, veľmi rád sa pokúsim eh, zodpovedať tieto otázky písomnou formou. Ďakujem pekne. Spomenul som to kolegom, pretože mm, bol som na mnohých stretnutiach, tak ako aj moji kolegovia a je to veľmi neuspokojivé, pretože máme tu ľudí z národných parlamentov, ktorí pracujú v oblasti rôznych výborov zameraných na vnútorné otázky a spravodlivosti. Je teda veľa otázok, ktoré chcete položiť e, komisárovi, ako aj výkonnému riaditeľovi Europolu. Viem si predstaviť, že máte aj iné podrobnejšie otázky, ale jednoducho nemáme taký časový priestor. A ak sú iné otázky, prosím, eh, pošlite ich nášmu sekretariátu a my sa postaráme o ich zodpovedanie, ale je dôležité, aby to bolo takéto symbolické a praktické prepojenie. Zdá sa nám to veľmi dôležité, zvlášť z pohľadu týchto praktických tém pre Europol. A na záver dám slovo eh, mm, pánovi eh, Remburgovi. Len pár slov na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. Požiadali ma, e, či som si úplne istý, že PNR môže či funguje úplne efektívne. Samozrejme, žiadny systém negarantuje 100% efektívnosť. Budujeme systém a oba aspekty e, boli zlepšené. Efektívnosť tohto systému, kooperácia na medzinárodnej úrovni a zároveň e, zachovanie e, demokratických tradícií, kontroly nad činnosťou policie tak, aby sa zaručilo, zaručila sloboda. A táto rovnováha je táto línia, ktorá sa mi zdá byť mm, dnes veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, kolegovia. Tým sa dostávame na koniec tejto schôdze. Chcem spomenúť, e, že na konci tejto časti, možno som to nepovedal adekvátne na začiatku, že v podstate vstupujeme do novej fázy e, Bezpečnostnej únie a to znamená, že ako europoslanci sa snažíme vytvoriť nový pojem bezpečnosti, ako bude vyzerať a samozrejme je tu menovaný nový komisár a ako vidíte, Eh, je tu úloha pre túto agentúru a momentálne my v Európskom parlamente, a to treba spomenúť, sa snažíme spojiť mnohé agendy, napríklad eh, smernica na B proti terorizmu a máme celú škálu legislatívy a nariadení, ktoré budú spadať do tejto oblasti. Chceme tiež, aby aj implementácia prebehla rýchlo a pán komisár King chce, aby toto bola priorita uh, a to je dôvod, prečo mať e, legislatívu v bezpečnostnej oblasti a aj ju implementovať. To je posolstvo e, zo strany europoslancov, že keď e, vytvárame legislatívu na boj proti praniu špinavých peňazí, antiteroristické zákony, tak my PNR chceme, aby sa to aj implementovalo v členských krajinách, keď teda my si splníme našu úlohu, čo je vždy e, prioritou vašej práce. To je teda aj otázka na vás. E, sú tu kolegovia, ktorí sú poverení týmito úloha, ako povedal pán Diaz Demera, e, nariadením o Europole. Chcel som to teda len spomenúť a teraz musíme poďakovať našim rečníkom, pánovi Kingovi, pánovi Veragovi, riaditeľovi Europolu a Dominikovi Remburgovi z francúzského národného zhromaženia. Ďakujem pekne za to, že ste dnes prišli a ďakujeme za vaše prezentácie. Takže, milí kolegovia, teraz pôjdeme e, ďalej k druhej časti. Ak môžem poprosiť rečníkov z k druhej časti, aby prišli sem ku mne. Aj teda predstavím túto druhú časť, pretože znovu máme veľmi málo času. A začnem teda s predstavovaním, ako sa budete premiesňovať. Pačte, e, nepočítali sme s nejakou veľkou prestávkou, takže mm, pokúsime sa, aby táto výmena prebehla čo najrychlejšie.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 Actually, I will pause for just a second while the speaker... Že urobíme si kratučku prestávku, kým sa rečníci usadia. Okay, colleagues, let's, um, let's be... V poriadku, takže začneme. Takže ďakujem za trpezlivosť Milikovi a teraz pôjdeme viac do hĺbky celej tejto témy kontroly Europolu a efektívnej práce uh, Eh, parlamentného výboru eh, eh, a druhá časť našej schôdze sa bude týkať modalít pre spoločný, parla, spoločnú parlamentnú skupinu pre kontrolu ktorým sa teda vytvára tento priestor. Ako viete, konferencia sa stretla v máji 2016, kde sa krok po kroku definoval spôsob, akom táto spoločná parlamentná kontrolná skupina bude pracovať vrátane organizácie týchto medziparlamentných stretnutí. Preto, aby som vysvetlil viac do detajlov tento prístup krok po kroku, ktorý sa doteraz vykonal, som e, s veľkou radosťou dávam slovo pani Edite Pfantner, ktorá je spravodajkyňou výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske otázky v oblasti spravodlivosti a vnútorných e, vecí. Tiež pracuje E, na tejto téme e, modalít spolupráce s Europolou, to by som chcel zdôrazniť. Teda tento spôsob, akým pracuje Trojka, a ktorá vlastne pokrýva Luxembursko, Slovensko, Estonsko a Európsky parlament. Teda spôsob, ako sa pracuje a práca, ktorá sa doteraz vykonala. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem výboru Líbe za organizáciu tohto medziparlamentného stretnutia na tému Europolu a vytvorenia spoločného parlamentného dohľadu nad Europolom. A taktiež ďakujem za možnosť predstaviť vám doterajšiu prácu pracovnej skupiny predsedníckej trojky k tejto problematike. Ako viete, pracovná skupina predsedníckej trojky sa skladá z politických predstaviteľov – luxemburského parlamentu, estonského parlamentu, Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky. Bola vytvorená a svoj mandát na definovanie modalit spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny vykonáva na základe záverov konferencie predsedov parlamentu Európskej únie z mája 2016 v Luxemburgu. Predsedovia parlamentov sa dohodli na postupovaní krok za krokom – Prvou etapou tohto procesu bola počiatočná konzultácia všetkých parlamentov a komôr. Pracovná skupina sa už na začiatku pôsobenia zhodla, že modality fungovania JPSG, ktoré je potrebné definovať ešte pred vstupom do platnosti nového nariadenia o Europole, teda do 1. mája 2017, sú hlavne otázky kompozície, času a miesta konania, a vedenia tejto kontrolnej skupiny. S týmto zámerom pripravila pracovná skupina dotazník, ktorý 23. septembra 2016 bol zaslaný všetkým parlamentom a komorám. Dotazník pozostával z troch hlavných otázok ohľadom základných modalít kontrolnej skupiny a jednej doplnkovej otázky o skúsenostiach parlamentov a komôr s dohľadom nad policajnými inštitúciami. Na dotazník odpovedalo 34 parlamentov alebo komôr reprezentujúcich 25 členských krajín Európskej únie, ako aj Európsky parlament. Pracovná skupina v posledných týždňoch všetky odpovede veľmi dôkladne zvážila. Ako ste určite sami videli z dokumentov, ktoré vám boli poskytnuté, odpovede boli v tejto počiatočnej fáze veľmi rôznorodé a indikujú dosť podstatné názorové rozdiely európskych parlamentov a komôr o základných otázkach fungovania kontrolnej skupiny. Napriek tomu sa pracovná skupina pokúsila vypracovať ku každej otázke návrh kompromisu. Návrhy kompromisov pracovnej skupiny sa opierajú v prvom rade o konkrétne odpovede v rámci dotazníka a hľadajú medzi nimi strednú cestu, Zároveň sa opierajú aj o všeobecné podnety a obavy vyjadrené parlamentmi a komorami ohľadom rovnováhy, efektivity, práce schopnosti a úloh JPSG. Kompromisy pracovnej skupiny sú takisto postavené aj na relevantných ustanoveniach samotného nového nariadenia o Europole. Text kompromisného návrhu pracovnej skupiny vám bol zaslaný 22. novembra 2016 a tvorí tak hlavný podklad na dnešnú diskusiu. Dovolte mi teda, aby som vám v krátkosti predstavila jednotlivé kompromisné návrhy pracovnej skupiny. Poprvé, čo sa týka členstva JPSG, nie je z odpovedí parlamentov a komôr zrejma ani pre jednu preferencia, ani pre jednu z navrhovaných variant. Niektoré parlamenty zdôraznili, že do parlamentnej kontroly môžu byť zapojené viaceré výbory národných parlamentov. Na základe odpovedí a tejto úvahy preto navrhujeme kompromis, podľa ktorého by členovia JPSG boli určení individuálne každým parlamentom, s odporúčaním, aby bolo primerane prihliadnuté na zabezpečenie potrebnej expertízy členov a aby parlamenty pri výbere čerpali z príslušného výboru alebo výborov. Pri tejto alternatíve tak budú zobrané do úvahy rozdiely v parlamentoch a zároveň bude zachovaný dôraz aj na skúsenosti s agendou. Po, dru po druhé, k numerickému zloženiu JPSG sa parlamenty a komory vyjadrili veľmi rôznorodo. Dotazník dal parlamentom na výber ako príklady všetky už existujúce formáty medziparlamentnej spolupráce. Napriek tomu sa veľká väčšina parlamentov a komôr nerozhodla pre žiadnu z nich a využila možnosť navrhnúť iný formát. Prvým záverom, ktorý pracovná skupina v tomto ohľade teda vyvodila, je, že pre JPSG je potrebné vytvoriť úplne nový formát. Ďalej niektoré parlamenty osobitne zdôraznili, že numerické zloženie kontrolnej skupiny by malo brať do úvahy efektivitu a funkčnosť JPSG. Takisto je potrebné vziať do úvahy ustanovenia pre dvojkomorové parlamenty. Čo sa týka konkrétnych čísel, názorové rozpetie medzi parlamentami je naozaj obrovské. Čo sa týka konkrétnych čísel, ako som už povedala, e, rozpetie je veľmi veľké, preto podľa odpovedí by mohli byť národné parlamenty zastúpené v počte od jedného člena až po šiestich členov. Pre Európsky parlament navrhujú parlamenty ešte rôznejšie alternatívy. Od rovnakého počtu členov ako národné parlamenty až po zahrnutie celého výboru LIBE a všetko medzi tým. Pracovná skupina sa otázke numerického obsadenia preto veľmi vážne venovala. Okrem samotných odpovedí na dotazník pri hľadaní možného kompromisu dôkladne prizerala aj na zabezpečenie efektivity kontrolnej skupiny, ako aj na zachovanie vhodnej rovnováhy medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, tak ako to hovorí Lisabonská zmluva, aj nové nariadenie o Europole. Sladom na komplikovanosť tejto otázky som veľmi rada, že sa nám v rámci pracovnej skupiny podarilo nájsť vhodný kompromis. Navrhujeme teda, aby kontrolná skupina sa skladala z dvoch členov za každý národný parlament, čo by pre dvojkomorové parlamenty znamenalo jedného člena za každú komoru a zo šiestich členov a šiestich členov z Európskeho parlamentu. Celkový počet členov JPSG by tak bolo spolu 62. V pracovnej skupine sme toho názoru, že tento návrh vytvára primeranú rovnováhu medzi národnými parlamentami a zbytočne nenafukuje postavenie ani národných parlamentov, ani Európskeho parlamentu. Pomerne nízky celkový počet členov, teda 62, sa zhoduje s názorom, že kontrolná skupina by mala byť aktívnym a efektívnym zoskupením, ktorá plní konkrétne vecné substantívne úlohy. A po tretie, aj k otázke ohľadom predsedníctva, miesta a času konania boli odpovede veľmi rôznorodé. Aj tu mnohé parlamenty zdôraznili potrebu prihliadnúť na funkčnosť a efektivitu, ale aj napríklad na náklady a logistiku spojenú s organizovaním stretnutí JPSG. Pri našej analýze tejto otázky sme ju rozdelili na viaceré časti, keďže sa skladá z niekoľkých prvkov. V prvom rade si väčšina parlamentov myslí, že predsedať by mal predsednícky parlament a Európsky parlament spoločne. Pracovná skupina tento záver považuje za konzistentný s textom nariadenia o Europole a podporuje ho. Ďalej sa pracovná skupina zaoberala otázkou frekvencie stretnutí kde boli pomerne rôznorodé odpovede. Aj tu sa pracovná skupina pri hľadaní kompromisu opierala v najväčšej možnej miere o text nariadenia. Z neho vyplýva, že len jedna úloha, ktorú má JPSG plniť, je časovo obmedzená. A to je každoročná konzultácia kontrolnej skupiny o viacročnom pláne, ktorý má Europol prijať každý rok do konca novembra. Iné úlohy, napríklad stretnutia s výkonným riaditeľom Europolu a inými predstaviteľmi časovo obmedzené, nie sú. Aj na tomto základe a so zreteľom na odpovede parlamentov, ktoré zdôrazňujú efektivitu práce, práce JPSG, pracovná skupina navrhuje, aby sa JPSG stretávala jedenkrát do roka, v prípade potreby, ale aj na viac dní. Zároveň by mala byť špecifikovaná možnosť že predsednícká krajina a Európsky parlament ako dvaja spolupredsedajúci sa môžu dohodnúť na zvolaní mimoriadnej schôdze. A nakoniec, z dôvodu uľahčenia logistiky a organizácia zabezpečenia maximálnej možnej efektivity, pracovná skupina navrhuje, aby sa povinné zasadnutie JPSG konalo v Európskom parlamente. Naopak, Mimoriadne schôdze by sa konali v predsedníckej krajine, samozrejme so súhlasom predsedníckého parlamentu, ktorý môže byť potenciálne vyťažený inými predsedníckými povinnosťami. Ja a moji kolegovia budeme dnes veľmi pozorne počúvať vaše vyjadrenia a stanoviska k jednotlivým kompromisným návrhom. V súlade s postupom podľa záverov konferencie predsedov parlamentov Európskej únie výstupy z našej dnešnej diskusie pracovná skupina zapracuje do ďalšieho návrhu textu, ktorý všetkým parlamentom a komorám predloží do 16. decembra 2016. Parlamenty a komory budú mať opätovne možnosť tento návrh textu komentovať, a to do februára 2017. Následne finálny text bude prijatý na konferencii predsedov parlamentov EÚ v Bratislave, a to v termíne 23. a 25. apríla 2017. V tejto chvíli je to z mojej strany všetko a teším sa na plodnú a efektívnu diskusiu. Dovolte mi však na záver ešte takú krátku technickú poznámku. Dôvod, z dôvodu mojich neodkladných pracovných povinností na Slovensku sa budem musieť s vami rozlúčiť približne o 18. hodine. Samozrejme, moji kolegovia zostávajú tu v sále a budú samozrejme pozorne načúvať a budú ma následne informovať o ďalšom priebehu rokovania. Ďakujem pekne. And, um... Ďakujeme pekne. Máte tu návrh textu a tešíme sa na vaše reakcie. Teraz si vypočujeme za Európsky parlament Augustina Díaz de Meru, ktorý je kľúčovým spravodajcom Európskeho parlamentu pre nariadenie o Europole, takže vy budete reagovať ako prvý. Nech sa páči pán Díaz de Mera. Eh, gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem privítať ďalších panelistov, k informáciám, ktoré sme počuli, dodám, o e, ktoré sa nami podelilo slovenské predsedníctvo. Jednu informáciu, ktorá bude, dúfam, užitočná pre ďalšiu debatu. Naskôr niekoľko noviniek, ktoré možno nie všetci poznajú. Legislatívny návrh Mm, ktorý sa začal vlastne prvým textom a na ktorom začala pracovať spoločná kontrola, e, kontrolná skupina v júni 2013. E, sedem rokov sa snažíme vytvoriť túto spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu. Ja som bol spravodajcom pre rozhodnutie rady a rozhodnutie rady je zákon, ktorým súčasne sa stanovuje úloha Europolu a ktorým potom bude nahradený nariadením o Europole v máji 2017. Uvedomujem si, aké cenné sú príspevky zo strany národných parlamentov, beriem to do úvahy. E, snemovňa lordov prispela obzvlášť cenným príspevkom. E, intenzívne som rokoval s radou na túto tému a toto viedlo k dohode, ktorú momentálne máme, je to článok 51 nariadenia o Europole. To znamená, že Európsky parlament a národné parlamenty spoločne musia určiť e, členov a spôsob fungovania spoločnej kontrolnej parlamentnej skupiny v rámci článku 9 protokolu číslo 1. Ako som povedala asi pred pol hodinou, nariadenie bolo schválené Európskym parlamentom 11. mája tohto roka. Vstupy do platnosti, ako som už povedal, 1. mája budúceho roka 2017. Aby sme dosiahli dohodu, musíme sa pozrieť na množstvo otázok, ktoré sa týkajú práce spoločnej kontrolnej parlamentnej skupiny. Niečo z toho už bolo spomenuté zo strany slovenského predsedníctva. Uh, hovorí sa o členstve, číslach, o vedení a tak ďalej. To všetko dostali európske parlamenty, národné parlamenty, pardon, s výnimkou e, tejto oblasti a máme tu teda odpovede. A to by nám malo napomôcť v dosiahnutí dohody, aspoň teda návrhu takejto dohody, aby som bol presnejší. Uh, Takže návrh dohody pre e, ďalšiu konferenciu predsedov v apríli. Skutočne musíme dosiahnuť dohodu e, v rám- tomto časovom rámci, pretože musíme mať tento nástroj pripravený do 1. mája. V prvej diskusii panelu sme tu mali uh, informácie o tom, aké dôležité úlohy môže Europol zohrávať, hlavne vzhľadom na hrozby, ktorým čelíme, terorizmus a tak ďalej. Je teda kľúčové, aby sme uznali úlohu, úlohu Europolu a posilnili uh, jeho právomoci a postavenie. Uh, prevencia taktiež dôležitá. Ako spravodajca pre nariadenie som sa vždy som vždy uh, veril v prácu a mal som dôveru v túto agentúru. A tak sa správam aj v tomto výbore LIBE. Bol som e, v predstavenstve Europolu od roku 2000 do roku 2004, takže som zastupoval Španielské kráľovstvo. Ako všetci viete, Europol e, nemá žiadnu výkonnú právomoc. Jeho úlohou je koordinovať a podporovať úlohu uh, Eh, agentúr v členských eh, krajinách a tiež koordinuje eh, využívanie osobných dát a to si vyžaduje robustný systém parlamentnej kontroly. Článok 88 zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí následovné. Poprvé, tie postup pre vykonávanie kontroly Europolu. To je v rukách Európskeho parlamentu spoločne s národnými parlamentmi. Čo znamená, že návrh z roku 2013 bol trošku skromný a e, to spolu s pozmeňujúcim návrhom 200 to máte vo svojich dokumentoch, ak sa na to chcete pozrieť. Uh, tieto pozmeňujúce návrhy sa snažili o rozvoj článku 88, a čo spôsobom ho implementovať. Podľa môjho názoru Demokratická kontrola si e, vyžaduje, aby sa realizovala spoločne s našimi, našimi organizáciami, našim parlamentom, Európskym parlamentom a vašimi parlamentami. Úloha Europolu je napomáhať pr- tejto agentúre na národnej úrovni. Samozrejme, e, úloha Europolu e, um, pochádza z národných parlamentov, čiže tá kontrola musí byť naozaj robustná. táto kontrola by mohla posilniť dôveru a to je podľa mňa možno trošku krehká oblasť momentálne. Celá otázka dostatočnej dôvery a zdieľania informácie sa ukazuje ako komplikovaná. Členské krajiny dokážu relatívne e, rýchlo konať ale, e, na, v určitých oblastiach, ale možno váhajú v iných. A spôsob, akým môžeme spolupracovať a zabraňovať e, kriminalite, je práve e, spojený so vzdielaním informácií. Snažíme sa teda spolu s komisiou a s radou vytvoriť funkčný nástroj, ktorý zabezpečí parlamentnú kontrolu Europolu. K otázkam v dotazníku členstvo, čísla, vedenie, miesto stretávania, počet stretnutí. Pre mňa a pre Európsky parlament najdôležitejším bodom je zaistenie toho, aby skupina pre parlamentnú kontrolu mala nasledujúce charakteristiky. Mala by byť smalá, špecializovaná a mala by byť efektívna. mala by mať e, rozumnú veľkosť. A chcem pripomenúť, že bez toho, že by som e, sa venovala nejakých interpretáciám, článok 88 nehovorí o proporcionálnom zastúpení, že by toto malo byť teda proporcionálne. Národných parlamentov a Európskeho parlamentu hovorí o parite, teda rovnosti Členovia musia byť expertami v tejto oblasti. V odpovediach máme celú škálu názorov. vrátane možnosti členov ostatných výborov, ktorí e, nie sú špecialistami, ktorí sa môžu zúčastňovať Malo by to byť tiež zdieľané predsedníctvo Európskeho parlamentu a krajinou, ktorá je rotujúcou predsedníckou krajinou Európskej únie. Ehm, máme to teda v provizornej dohode a kompromise, ale my nemyslím si, že to je želateľné, že to bude fungovať efektívne. Sekretariát tento by tu teda mal byť e, z, aj z ekonomických dôvodov a samozrejme sa musí zaistiť tlmočenie a preklady, čo je kľúčové pre túto prácu. Je to príležitosť vytvoriť skutočnú parlamentnú e, skupinu pre kontrolu Europolu. Zdá sa mi to rozumným kompromisom, ktorý môžeme dosiahnuť. Cítim solidaritu voči trojke v otázke účasti Európskeho parlamentu. Po druhé, máme určité pochybnosti. Myslím si, že je to férové vyjadriť v rámci debaty. Informovali ma o tom, ako to bude teda prebiehať. Pravdepodobne aj ja predložím nejaké pozmenujúce návrhy. A na záver úloha, to spomenulo aj slovenské predsedníctvo, o týchto úlohách sa diskutuje. Úlohy sú jasne stanovené v článku 51 nariadenia o Europole. A e, Veľmi vám ďakujem za vašu pozornosť. Je privilegium, že e, k vám môžem prehovoriť, že ste prišli, ak dovolíte. E, ešte osobná poznámka e, adresovaná môjim kolegom Španielského parlamentu. Ďakujem pekne, som rád, že, že tu ste. Ďakujem pekne pánovi Diasovi Demera. chceli, chcete prehovoriť teraz? Neskôr. Takže ďakujem pekne, ďakujem za vašu analýzu a konštruktívnu kritiku. K návrhu to bolo veľmi užitočné. No a teraz prejdeme k perspektíve nemeckého Bundestagu pani Anita Šefer z výboru pre vnútorné otázky, ktorá tiež zodpovedná za ten návrh. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Dnes sme sa zišli preto, aby sme prejednali e, základy e, novovytvorenej parlamentnej kontroly činnosti Europolu. Všetci sa zhodneme na tom, aká významná je práca orgánov e, v tejto oblasti v súčasnosti. Aj preto berieme nové etapy medziparlamentnej spolupráce s veľkou vážnosťou vnímam to ako našu spoločnú úlohu posilniť parlamentnú kontrolu tak, ako bola stanovená v Lisabonskej zmluve, aby sme ju e, riadne rozpracovali a tým, aby sme e, prispeli k úspechu v činnosti Europolu. Európsky parlament a národné parlamenty sa v tomto prípade poprvýkrát budú podielať na zostavení skupiny, ktorá bude kontrolovať výkonný orgán. E, toto je nový, takmer historický krok parlamentnej spolupráce. Doposiaľ sa obmedzuje ale naša medziparlamentná spolupráca na neustále grémia, ako napríklad konferencia o spoločnej zarešnej a bezpečnostnej politike alebo konferencia podľa článku 13 fiskálnej zmluvy pri vyhodnocovaní overených eh, postupov. Preto sa chcem poďakovať aj v mene svojich kolegov z nemeckého Bundestagu, Trojke, ale najmä slovenskému parlamentu sa chcem poďakovať eh, za doteraz eh, odvedenú prácu. Vďaka vašej konzultácii národných parlamentov a vďaka kompromisnému návrhu ste zohľadnili postoje všetkých k budúcemu fungovaniu tohto nového kontrolného výboru. Zároveň sa chcem poďakovať za príležitosť eh, predkladať ďalšie návrhy Bundestagu o fungovaní takéhoto kontrolného grémia. A tiež ďakujem za to, že sa zohľadne pri ďalších diskusiách. Ďakujem aj Európskemu parlamentu, aj národným parlamentom, ktoré sa vyjadrili a predložili mnoho veľmi eh, užitočných eh, poznámok k tomuto procesu z pohľadu nemeckého Bundestag môžem povedať, že oceňujeme návrh trojky, aby členovia kontrolného grémia boli vymenovaní jednotlivo z národných parlamentov, aby to boli e, príslušní zastupcovia e, odborných výborov z daných parlamentov. Zároveň navrhujeme, aby členovia e, tejto kontrolnej skupiny v priebehu volebného obdobia e, daného parlamentu boli vymenovaní do týchto funkcií a tiež, aby splňali e, podmienky odbornej expertízy a aby zaistili aj kontinuitu práce a tiež, aby sa vytvorila sieť odborníkov tejto oblasti. To považujeme za mimoriadne dôležité. Členovia tejto kontrolnej skupiny sa musia postupne navzájom spoznať a spoločne si vymieňať skúsenosti a zhromažďovať skúsenosti zo svojej kontrolnej činnosti. Vzhľadom na pravidelnosť schôdzi, ktorú trojka navrhuje jedno stretnutie ročne. V prípade potreby by sa mohlo zvolať aj ďalšie stretnutie. Viac ako polovica národných parlamentov, ako aj nemecký Bundestag, sa vyjadrili za to, že sú za dve stretnutia do roka. E, takáto pravidelnosť eh, stretnutie by ehm, podľa môjho názoru eh, bola uprednostnená, pretože eh, rozsah práce bude naozaj veľký. Konferencia podľa článku 13 napríklad, alebo Kozák zasadajú každých 6 mesiacov a diskutujú o výmene osvedčených postupov a preto skutočné kontrolné grémium by malo zasadať teda aspoň rovnako často ako tieto grémia pri nepredvidateľných udalostiach by sa taktiež e, malo možnosť zvolať aj mimoriadne stretnutie na to, aby sa mohla vyhodnotiť e, aj, e, a zajistiť aj vhodná pracovná metóda tejto kontrolnej skupiny musia sa preto vytvoriť všetky predpoklady aj podporná sieť vzhľadom na rozsah e, práce tejto kontrolnej skupiny e, je, bude veľmi dôležité stanoviť správny počet schôdzi do roka. Preto Trojka navrhuje dvoch zástupcov za Národný parlament, respektíve jedného zástupcu e, každej komory parlamentu pri dvojkomorových parlamentoch a tiež šiestich zástupcov Európskeho parlamentu. Demokratická kontrola avšak predpokladá, aby medziparlamentná kontrolná skupina ktoré bude pozostávať zastupcov národných parlamentov a aj Európskeho parlamentu zastupovala e, obe tieto skupiny rovnako. E, čo sa týka postoja trojky, väčšina bola e, za to, aby každý národný parlament zastupovali minimálne štyria zastupcovia. Mali by sme o týchto otázkach dnes podrobne diskutovať a dopracovať sa k spoločnému riešeniu. Efektívnosť bude záležať nielen od počtu členov, ale aj od stanovených cieľov a od pracovnej metódy, o ktorej dnes tiež budeme hovoriť, dúfam. Kolegyne a kolegovia, teraz, ak dovolíte, by som sa vyjadrila k ďalším poznámkam, ktoré Trojka eh, vyslovne nespomenula v procese konzultácií, ale ktoré považuje náš parlament Bundestag za dôležité je bude potrebné konať rýchlo, pretože už od 1. mája 2017 nadobudne platnosť nové nariadenie Európy, ale preto navrhujem všetky ďalšie podstatné otázky o fungovaní tohto kontrolného výboru dovtedy by mali byť vyjasnené. Iba tak budeme schopní po konsolidácii čím skôr naozaj začať pracať na úrovni tohto kontrolného grémia a dosiahnuť nápravu strateného času. Ako už zaznelo e, pri viacerých medziparlamentných konferenciách. Nemôžeme sa e, teraz dva roky sporiť o rôznych organizačných otázkach, pretože sa ich nepodarilo vyriešiť. Preto navrhujeme v mene Bundestagu konkrétne riešenia, ktoré, ak dovolíte, by som teraz rada priblížila. Podľa nás otázka zloženia tohto grémia vzhľadom na krátkosť času a tiež e, na snahu o čo najefektívnejšie pôsobenie by sa mala tiež uzrieť otázka a označenie schopnosti. Nemyslíme si, že všetky otázky, najmä vzhľadom na všetky príjmania záverov a kontroly Europolu, by sa mali e, odsúhlasovať e, konsenzom. Okrem nás by sa malo objasniť, aké právomoci bude mať toto kontrolné grémium medzi svojimi zasadaniami, či jeho členovia napríklad budú mať právo a klásť otázky správnej rade Europolu. Dajme tomu, okrem toho je podľa nás na mieste otázka spolupráce s ďalšími európskymi inštitúciami, ako napríklad s Európskou agentúrou pre základné práva, Eurojustom alebo Frontexom. Organizačné otázky, ako napríklad vytvorenie sekretária, to by sa mali tiež objasniť vyhodnotenie informácií, ktoré sa týkajú zredne tejto skupiny, ako aj ďalšie kroky po nadobudnutí platnosti neredenia Europole si budú vyžadovať ďalšie diskusie, ale aj podrobné sledovanie celého procesu. Budú si to, bude si to vyžadovať aj administratívnu podporu. A vďaka skúsenostiam z ďalších medziparlamentných grémy by sme tiež mali zvážiť, ako teraz tento proces čo najefektívnejšie zorganizovať. Preto by som chcela privítať odporúčanie trojky, ustanovujúcu schôdzu zvolať čo najskôr, aby tento kontrolný výbor mohol začať skutočne fungovať už v druhej polovici 2017. Teraz je na nás stanoviť ďalšiu podobu tohto odporúčania. Konsenzus bude našou úlohou v otázkach, ktoré nastavila trojka. Pretože stretnutie e, trojky v polovici decembra by malo poskytnúť pevný základ e, pre podrobnejšie poznanie fungovania tejto novej medziparlamentnej konferencie kontrolnej skupiny pre Europol, tak aby konferencia predsedov národných parlamentov v máji budúceho roka potom mohla dospieť k záveru a aby táto skupina mohla začať čím skôr pracovať vzhľadom na hrozbu organizovaného zločinu musíme dokázať, že sme schopní konať rýchlo. Myslím si, že to sa jasne ukázalo aj v tej prvej časti stretnutia, že si to vyžaduje veľmi rýchle rozhodnutia. V menu nebeckého Bundestagu chcem ponúknuť našu jednoznačnú ochotu spolupracovať na toto procese konštruktívne. Ďakujem. Thank you very much, Ms. Ďakujeme pekne, pani Šafer. Máme ešte dvoch rečníkov, predtým ako začneme diskutovať. Najskôr pán Hans Born, ktorý zastupuje výskumné oddelenie Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených zložiek. E, je tu pritom, pretože zverejnil rozhľadý dokument o zriadení efektívne fungujúcich mechanizmov demokratickej kontroly v citlivých otázkach e, bezpečnosti. Nech sa páči, pán Born, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Je mi veľkou cťou zúčastniť sa tohto stretnutia a podeliť sa s vami o naše skúsenosti. Naša organizácia, ktorá má skratku DECAF, pozostáva zo 65 členských štátov, vrátane všetkých členských štátov Európskej únie a boli sme pozvaní na toto stretnutie preto, že e, často spolupracujeme s Európskym parlamentom, s výborom LIBE, s výborom AFET, ako aj s Európskou komisiou, s rôznymi oddeleniami v snahe posilniť e, schopnosti dohľadu aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni a tiež vykonáme výskum o tom, ako tieto národné orgány dohľadu nad policajnými zložkami naozaj v praxi fungujú. Spoločná parlamentná kontrolná skupina, tak ako e, navrhuje jej fungovanie trojka, by zahrňala 62 členov, ako to už zaznelo, 56 členov z členských štátov a 6 za Európsky parlament. E, táto skupina by mala e, zohľadňovať aj rôznorodosť členských štátov. Napríklad otázka bezpečnosti v povladských krajinách je dosť odlišná od Portugalska napríklad a to je zase úplne iné ako situácia Grécka. Tiež e, budú rôzne úrovne poznania, tiež prístupu k utajeným informáciám. Nie všetky parlamenty, aj tu zastúpené, majú rovnakú mieru prístupu k utajeným citlivým informáciám policajných, bezpečnostných, e, spravodajských služieb ako ostatné. A preto rôznorodosť bude naozaj veľká, bude bohatá. Tiež bude dosť vysoký počet členov tejto skupiny, preto sa bude zameriavať pozornosť na strategické otázky, nie až tak na operačné. Strategické, teda napríklad, aké priority by si mal Europol stanoviť, ako by mala fungovať organizácia, rozpočet Europolu a tak ďalej. Myslíme si, že je mimoriadne dôležité, aby táto skupina vznikla, čím skôr súhlasím s, pánom, s pani Šéfer, že sa o tom hovorí veľmi dlho a až teraz poprvýkrát Europol bude podliehať demokratickému dohľadu a demokratickej kontrole. Myslím si, že je veľmi cenné, že národné parlamenty budú súčasťou tohto procesu, najmä vzhľadom na to, že národné parlamenty musia preveriť, aké informácie, údaje posielajú ich policajné zložky Europolu a tiež musia overovať rozhodnutia policajných zložiek a orgánov štátnej správy v danom členskom štáte na základe informácií, ktoré eh, dostávajú od Europolu. Okrem toho, národné parlamenty budú veľmi cenným prvkom v výmene informácií, skúseností, postupov o tom, ako funguje dohľad na národnej úrovni nad policajnými zložkami napríklad. A tiež budú schopní vyhodnotiť a dohliadať nad tým, či e, fungovanie Europolu je v súlade so zásadami subsidiarity, či Europol nezasahuje do právomoci národných orgánov a či je zaistená aj proporčnosť. Teda, vzhľadom na toto všetko a vzhľadom na to, čo už navrhla konkrétne trojka, a síce, že pôjde o skupinu 62 osôb, ktorí budú zasadať e, raz e, do roka, možno 2 či 3 dní, ako by sa to dalo porovnať s národnými e, parlamentnými dohľadmi nad činnosťou policajných zložiek, bezpečnostných zložiek a tak ďalej na úrovni členských štátov. Teda keď sa pozrieme na mandát väčšiny výborov na národnej úrovni, po väčšine sa zameriavajú na politické fungovanie eh, policajných zložiek, bezpečnostných zložiek na rozpočet, ako aj legislatívu. A tiež majú za úlohu preveriť, či polícia a spravodajské služby, ako aj bezpečnostné služby plnia um, princípy právneho štátu. E, často majú aj občania e, možnosť obrátiť sa na tieto orgány, ak majú pocit, že policia, dajme tomu, porušila ich práva. E, v priemere tieto parlamentné kontrolné orgány pozostávajú z 5 až 6 členov, teda v priemere aspoň. Ako to teda vyzerá, toto zloženie? Po väčšine ide o odborníkov na túto oblasť, ale nevždy. Ale toto sa vlastne snažia poslan- parlamenty presadzovať aj na národnej úrovni, aby išlo e, kompetentných ľudí v danej oblasti. E, je to snaha tiež zajistiť zastúpenie všetkých politických strán z parlamentu v týchto orgánoch. Bez výnimky všetky tieto parlamentné orgány majú 5 až 10 členov ehm, tak povedať sekretariátu, teda pomocných pracovníkov. A taktiež majú k dispozícii aj odborných pracovníkov, s ktorými spolupracujú teda sú to špecialisti, akademici, eh, odborníci na danú problematiku. Niekoľko krajín, napríklad Veľká Británia, ale aj napríklad Norsko. Mm, tam je možnosť osloviť expertov v prípade potreby jednotlivo, teda nie sú súčasťou stáleho eh, zloženia pracovníkov eh, tohto výboru, ale môžu sa na nich obrátiť v prípade potreby. Čo sa týka ako často sa zvolávajú stretnutia, aj tu sú veľké odlišnosti. V Nemecku napríklad raz mesačne, niekde je to dokonca dvakrát mesačne. Tiež to závisí od toho, ako často zasadajú dané parlamenty v členských štátoch. Teda toto sme zhruba skonštatovali pri našich analýzach. V mnohých krajinách tieto stretnutia prebiehajú za zatvorenými dverami a to preto, že nechcú priťahovať príliš veľkú mediálnu pozornosť, Um, aby členovia mohli uh, pracovať nerušenie by neboli vplyvňovaní. Vidíme však, že správy potom, ktoré sa vypracujú, sú zverejnené, sú verejnej povahy a v prípade potreby sa môžu rozhodnúť, že aj um, niektoré schôdze jednotlivo môžu byť otvorené verejnosti. Viacero z týchto výborov má aj konkrétne rozdelenie práce. Podľa tematických oblastí majú rozdelené eh, napríklad právomoci eh, do podskupín, pracovných skupín, a ďalej, čo sa týka prístupu k informáciám v všetkých členských štátoch Európskej únie, poslanci majú prístup k dôverným utajným informáciám vo väčšine prípadov aj bez bezpečnostnej previerky. Iba v niektorých členských štátoch je potrebné um, podrobiť sa bezpečnostnej previerky, ale je to veľmi eh, eh, zriedkavým úkazom v európskom eh, priestore, teda v Európskej únii, väčšina poslancov národných parlamentov má prístup k týmto informáciám vďaka svojmu mandátu. To sa netýka zamestnancov, sú to totiž štátni úradníci, tí sa musia podrobiť um, zvyčajnej bezpečnostnej previerke. Keď sa pozeráme na tematické oblasti, eh, ktoré preverujú tieto kontrolné výbory, ide o spravidla o, o zorganizované vypočutia, eh, návštevy, konkrétnych pracovisk, ktoré preverujú taktiež stretnutia s riadiacim manažmentom, a stretnutia s pracovníkmi týchto e, organizácií, inštitúcií a taktiež vypracovanie správ. Na záver, ak dovolíte, by som povedal toľko, že ak chcete na európskej, na národnej úrovni um, vytvoriť orgán, ktorý bude funkcie e, schopný, ktorý bude môcť efektívne pracovať, myslím, že by ste mali mať na pamäti to, že čím menej tam bude členov um, tým lepšie. Myslím si, že 60, 62 je už dosť vysoký počet, je to v podstate už taký mini parlament. Tiež by som odporučil, že ak by zasadnutia prebiehali iba raz ročne, 62 či dokonca viac poslancov, podľa mňa to nie je kontrolný orgán, je to konferencia. A preto toto je teda naše druhé odporúčanie. A tretí bod, častejší výskyt stretnutí, k tomu som sa už vyjadril, to je vítané, ale okrem toho by sa mala práca rozdeliť na podskupiny, na špecializované tematické oblasti a tie rozsiahle stretnutia za účasti všetkých by sa mohli zamerať na také širšie témy, napríklad migrácia, organizovaný zločin, e, ďalej susedstvo, susedské krajiny s Európskou úniou v kontexte organizovaného zločinu, ak by bola snaha diskutovať o takýchto témach e, rozsiahlejšie, tak e, to sa bude musieť rozpracovať e, tematicky podľa jednotlivých oblastí. Ďalej sa hovorilo o rokovacom poriadku. Toto podľa nás bude mimoriadne dôležité z hľadiska toho, ako sa to presne sformuluje, ako sa to nastaví, ak by ste si zvolili vyšší počet členov a, menej e, častý výskyt schôdzi. Tento rokovací poriadok by mal veľmi presne obsahovať e, konkrétne aspekty a, mal mali by upravovať aj e, akési medzistretnutia medzi týmito menej častými schôdzami všetkých členov. Veľmi s veľkým záujmom si počkáme teraz na váš návrh tohto rokovacieho poriadku pracovnej skupiny. Ďakujem pekne a ešte na záver dáme slovo poslednej rečničke v tomto kole pani Strenia Linič, ktorá je poslankyňou vo výbore pre domácu politiku a národnú bezpečnosť v Chorvátskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Lepa. Ďakujem e, veľmi pekne. Vážený kolega, ja, pre mňa je veľkou radosťou, že sa môžem s vami stretnúť a podeliť sa o skúsenosti e, Chorvátskej republiky predchádzajúci e, rečník, myslím si, e, veľmi e, pekne popísal situáciu v Chorvátsku. Parlamentná kontrola policajných činností v Chorvátsku vychádza z chorvátskej ústavy. Naša legislatíva zahrňa tri prvky, ktoré sa opierajú o ústavu, rátajú z regionálnymi štruktúrami e, v zmysle e, e, existujúcej legislatívy a systémom vzájomnej kontroly rôznych vetví moci. chorvátsky, prepačte, parlament zodpovedá za kontrolu všetkých orgánov vrátane vlády ktorá e, e, spoločne zodpovedá e, za svoju činnosť. Na základe tejto štruktúry sa nám podarilo zabezpečiť kontrolu vlády a jednotlivých rezortov, vrátane policajných zložiek. Nástroje takéto kontroly predovšetkým rátajú s interpeláciami poslancov, E, špeciálnymi vyšetrovacími e, výbormi a mm, konkrétnymi šetreniami e, či už na pôde vlády alebo jednotlivých ministerstiev. Kontrola chorvátskej vlády a ministerstiev sa uskutočňuje nielen týmito prostriedkami. Títo sú však najčastejšie používané občania Chorvátskej republiky dostávajú výročnú správu ministerstva vnútra o činnosti policajných zložiek, ako aj o kontrolných činnostiach vykonovaných mm, kontrolnými orgánmi na základe podnetov občanov. Akým spôsobom sa realizuje parlamentná kontrola? E, mm, parlament sa zaujíma o činnosť všetkých mm, policajných zložiek od e, vzniku Chorvátskej republiky. Ministerstvo vnútra je zodpovedné pred e, chorvátskou vládou a parlamentom. Avšak e, parla- v zákone je upravená len činnosť policie a sa nespomína konkrétne výročná správa. To znamená, že parlament uskutočňuje určitú kontrolu, avšak neusporadová žiadne diskusie na túto tému. E, od roku 2000 ministerstvo e, vnútra e, je povinné dvakrát ročne predkladať písomné správy parlamentu o všetkých aktivitách policajných zložiek Okrem toho je možné vyžiadať takúto správu aj častejšie. E, legislatíva, ktorá e, platí od roku 2011, e, zachováva existujúce povinnosti a ráta s predkladaním výročnej písomnej správy o činnosti policie. Túto správu e, dostáva e, parlamentný výbor e, pre bezpečnosť. Okrem toho existuje aj ďalšia možnosť realizácie kontroly nad činnosťou policajných zložiek zo strany výboru pre bezpečnosť. Minister vnútra predkladá výročnú správu Okrem toho, v posobnosti e, ministerstva vnútra policajné zložky, zložky sa nachádzajú pod kontrolou policajného prezidenta. V súlade s ústavou minister vnútra je povinný obhajiť svoju správu v parlamente. Výbor pre vnútornú politiku a národnú e, bezpečnosť e, má na starosti vnútorné záležitosti a e, ročne prerokova správu ministerstva vnútra, schváľuje, prípadne neschváľuje a neskôr zasiela rozhodnutie o akceptovanie alebo neakceptovanie tejto správy Európskemu parlamentu. parlamentná kontrola zo strany výboru pre vnútornú politiku a e, národnú bezpečnosť sa opiera o podnety občanov. E, náš výbor reaguje na petície občanov, poukazuje na možné nedostatky v činnosti policie a to vo vzťahu k e, fyzickým alebo právnickým osobám. Výbor reaguje na podnety ďalších e, štruktúr alebo môže konať z vlastnej iniciatívy. Existujú tzv. E, anonimné údanie, ktoré považujeme za dôležitý zdroj informácií v prípadoch, keď jednotlivec sa Obava o svoju bezpečnosť a neoznamujú svoju totožnosť. E, počas predchádzajúceho funkčného obdobia sme obdržali 31 e, podnetov od občanov a počas uplynulého mesiaca a pol chorvátsky parlament začal e, šetrenie e, na základe deviatých takýchto e, podnetov. E, v závislosti od závažnosti predpokladaných nedostatkov takáto kontrola sa môže realizovať priamo alebo nepriamo. Zvykneme vyžadovať od ministerstva stanoviska vo vzťahu k takýmto podnetom v niektorých prípadoch e, podnety e, sú mimoriadne zložitej povahy a vyžaduje, vyžadujú e, aj stanovisko generálneho prokurátora, prípadne útvoru na boj proti organizovanej trestnej činnosti. Po obdržaní takýchto stanovisk porovnávame ich s e, e, odpovedou ministerstva vnútra a vybavujeme e, túto stiažnosť vo vzťahu k stiažovateľovi. Vo väčšine prípadov stiažovateľia sú spokojní s získanou odpovedou. Ak tomu tak nie je, je možné požiadať o ďalšie prešetrenie činnosti policajných orgánov. Môže to urobiť eh, buď ombudsman, alebo eh, interná inšpekcia ministerstva vnútra, alebo nejaký ďalší parlamentný výbor. Eh, výbor na základe výsledkov vyšetrenia požiada ministerstvo o vyjadrenie E, celý postup môže trvať e, pomerne dlho, avšak e, pokračuje do tých, dokedy stiažovateľ nebude spokojný s, s odpovedou. Výbor môže realizovať aj nepriamú kontrolu, a koná tak v prípade existencie verejného záujmu alebo policajn, eh, politického záujmu o prešetrenie takých nedostatkov. Napríklad náš výbor uskutočne nepremú kontrolu na základe podnetov občanov stiažujúcich sa na nezákonný postup eh, policajných orgánov voči občanom. Eh, takáto kontrola sa realizuje na základe návštevy e, policajnej e, e, zložky a pohovoru s príslušníkmi policie. Obsah takýchto pohovorov a ďalší dôkazový materiál sa používa pri rozhodovaní, či došlo k porušeniu legislatívy pričom eh, bez ohľadu na to, ako sa eh, vybavila stiažnosť. V každom prípade stiažovateľ dostáva písomné stanovisko o výsledku na prešetrenie eh, oprávnenosti stiažnosti. Spolupracujeme s ministerstvom vnútra a v prípade potreby aj s prokuratúrou. Výbor pre vnútornú politiku a národnú bezpečnosť sa musí aktívne angažovať pri e, realizácii týchto činností, pričom e, e, sa zaoberá nielen takýmito podnetmi, ale aj ďalšími činnostiami. Ostatné útvary chorvátskeho parlamentu tiež konajú na základe podnetov občanov ktorí e, niekedy poukazujú na nedostatky e, e, v činnosti policajných útvarov. A preto je možno povedať, že príslušné orgány realizujú náležitú kontrolu. Nuž, ďakujem veľmi pekne. V minulosti tu sa podávala káva aby sa ľudia zobudili. E, teraz e, šetríme, to e, nerobíme, ale v blízkosti vchodu môžete si načapovať kávu z automatu. A teraz diskusia. V polovici decembra dostaneme mm, revidovanú verziu tohto návrhu, alebo v marci, alebo v apríli definitívne znenie. Však áno. Takže veľmi radi by sme si vypočuli e, e, vaše e, ďalšie príspevky, pripomienky. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili dvomi minútami. Pán Kilen, Írsko, ďakujem veľmi pekne, vážne pán predseda. Chcel by som položiť niekoľko otázok v súvislosti s predloženými návrhmi. Pokiaľ ide o zloženie JPSG, najmä pokiaľ ide o zastúpenie e, e, národných parlamentov, je perspektívny. Hovoríte dvaja poslanci národného parlamentu, v prípade dvojkomorového parlamentu, jeden poslanec z každej komory. Avšak e, nespresňujte to vo vzťahu k šiestým europoslancom, ktorí sa stanú členmi tohto orgánu 62 členov Akú metodiku hodláte použiť e, vo vzťahu k výboru, výberu prepačte, e, europoslancov? Pokiaľ ide o počet stretnutí e, skupiny, v úvode sa spomínalo, že je dôležité, aby Europol bol podrobený náležitej demokratickej kontroly. V angličtine náležité je veľmi dôležité slovo. Znamená veľmi adresnú demokratickú kontrolu. A naozaj e, splnili sme e, všetky požiadavky, pokiaľ ide o náležitú kontrolu, keď rátam iba s jedným stretnutím ročne. Domnievam sa, že je veľmi pravdepodobné, že na tejto schôdzi budeme iba reagovať na výročnú e, správu a nebudeme sa priamo e, e, zúčastňovať kontroly činnosti Europolu, prípadne nejakých udalostí vo vzťahu k Europolu. Veľmi rád by som sa e, dozvedel, ako si predstavujete informovanie členov JPSG o dianí v súvislosti s Europolom, aby sa to robilo nepretržite, priebežne ako sa to bude zabezpečovať a aký mechanizmus zaistí e, e, potrebu zvolať mimoriadnu schôdzu alebo ďalšiu schôdzu e, v priebehu roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, to bol naozaj veľmi užitočný, užitočná otázka. Pán Hamenger zo Švedska má otázku. Ďakujem, pán predseda a milí kolegovia. Už veľakrát odznelo v priebehu dneška, že táto spolupráca je absolútne nevyhnutná vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy tu máme kriminalitu v e, kyberspoločenstve, čo sa znásobuje, čiže takéto niečo je potrebné. Nemôžeme ale zabúdať ani na to, že aj národná, lokálna policia e, pracuje a m, mm, tá musí byť tiež súčasťou kontrola je nevyhnutná, ale musí to byť efektívna kontrola. Nemalo by to byť len nejaký orgán, ktorý existuje cez stretnutia z času na čas. Ľudia musia mať pocit, že tento výbor naozaj robí výbornú prácu. A hlavný orgán mm, parlamentu e, je na národnej úrovni. To sú vlastne skutoční uh, Eh, europoslanci, ktorí eh, vykonávajú túto prácu. Nové štruktúry, sekretariát a nové náklady, ktoré automaticky eh, nevedú k efektívnosti, to sa musí veľmi podrobne skontrolovať. Myslím si, že máme schopnosť i keď tu budú skutočne tí praví členovia, táto práca bude efektívna. Myslím si, že kompromis vyzerá dobré. Mm, Nemôže to byť príliš veľké. E, dva, až traja členovia e, z každého parlamentu, to je v poriadku. A stretnutie raz, dvakrát ročne, dá sa to byť relevantné. Ale e, z našej strany máme obavy, pokiaľ ide o nové orgány či štruktúry, ak nie je celkom jasné, čo budú robiť a čo nie. Ďakujem pekne pán Pérez La Pazera zo Španielska. Ďakujem pekne. V Španielsku sme teda jednou z krajín, ktorá nereagovala na dotazník vzhľadom na jeho provizorný charakter. E, poradili nám, aby sme čakali kým sa situácia vyvinie, ale momentálne máme väčšiu stabilitu, odstránili sme provizorný charakter niektorých vecí a chceli by sme e, reagovať e, na dotazník. V podstate si myslíme, že jedno stretnutie je nepostačujúce. Máme pocit, že minimálne dve ročne by nám umožnili lepšie realizovať túto kontrolu. Pokiaľ ide o počet členov, prípade mojej krajiny máme dvojkomorový e, parlament a máme pocit, že to musíme odzrkadliť ako diverzitu našej krajiny a teda máme dvoch členov za každú komoru. A ako pán, povedal pán Diaz de Mera, má to byť malý orgán, ale e, každá členská krajina by mala mať dvoch predstaviteľov na týchto stretnutiach. A toto by bol spôsob, ako lepšie reagovať na aktuálne požiadavky. Na základe týchto návrhov um, budeme schopní lepšie spolupracovať. Hovorí sa tu o dozornej úlohe, nehovorí sa o ničom inom. My máme pocit, že dva, dve stretnutia ročne a štyria predstavitelia za každú krajinu by bolo lepším riešením. Tiež si myslíme, že e, návrhy spoločného predsedníctva Európskeho parlamentu a rotujúceho predsedníctva je priateľný. Myslíme si, že je to v poriadku, pretože rovnaký formát sa využíva aj e, v Európskej únii samotnej. Malo by to byť teda naplnením požiadaviek našej krajiny. Ďakujem pekne, pán Hartmann z Nemecka. Vážený pán predseda, milí kolegovia, ešte raz e, srdečne ďakujem e, pánovi spravodajcovi e, Diasovi Demerova, ktorý viacero rokov pracoval vo viacerých funkciách a, tento systém sa teda zdal veľmi dôveryhodný, dôveryhodným pretože jedno je pre nás všetkých veľmi jasné. Europol potrebuje viac kompetencií a musí ich mať a Europol musí byť schopný e, pracovať, ale spomenuli ste aj aspekt dôvery. Dôvera sa dosiahne jedine tak, kedy príslušné kompetencie Európskeho Europolu budú sprevádzané efektívnou a skutočnou kontrolou. To je e, myšlienka, ktorá je e, dobrá a správna a aj z Nemecka ju chceme podporiť. E, Bundestag e, sa vynasnažil formulovať detailné návrhy a dospel k návrhu, že máme viacero otázok, ktoré treba ešte objasniť e, do decembra. Budeme schopní predložiť náš návrh, ale naša práca ešte nebude ukončená a mm, je veľmi konkrétna vo svetle týchto návrhov a Eh, ich eh, zodpovedania. Musíme všetko zvážiť a prepojiť. Napríklad je tu otázka práv menšín v tomto gréme. To je veľmi dôležitá téma a aj preto je eh, počet členov minimálne štyroch z nášho pohľadu potrebný. Efektívnosť je jedna vec, tá musí samozrejme byť ale druhá strana mince je reprezentatívnosť a keď e, nebude tá reprezentatívnosť dostatočná, grémium e, sa nestretne s e, akceptovaním. A preto si myslíme, že štyria členovia ale musíme nájsť aj spôsob, aby predtým, ako toto grémium začne pracovať, vyriešilo otázky zastupovania menšín a e, spôsob organizácie a aké dáta budú spracované. A posledná pripomienka, otázka policie e, je do veľkej miery ešte národnou otázkou, preto tu musí byť e, dobrá národná zastupiteľnosť. Ďakujem pekne, pán Hartmann, pani Lemurov z, z Talianska. Milí kolegovia, eh, ako je to v Lisabonskej zmluve eh, pravomoc Európskeho parlamentu. Parlament je zodpovedný pred európskymi občanmi. My môžeme definovať hranicu medzi bezpečnou rešpektovaním základných práv. Nie je to otázka zodpovednosti, ale aj príležitosť, e, ktorú nám táto medziparlamentná kontrola vytvára. Je to, ide o vytvorenie spoločného priestoru na prácu, na úvahy a boj proti terorizmu v súčasnosti znamená, že musíme spolupracovať a aby táto spolupráca bola efektívna, Chcem poďakovať Trojke za jej snahu, za jej návrhy a chcem zdôrazniť dôležitosť zaručenia rozličných vecí. Najskôr úroveň, primeraná úroveň e, expertízy. E, mnohí spomínali rovnováhu medzi potrebou e, zaručiť dôverný charakter informácií a možnosťou efektívnej parlamentnej kontroly, ktorá je spojená s činnosťami Europolu. Viacerí kolegovia, poslanci, ktorí vystúpili a s ktorými súhlasím, to povedali, ale myslím si, že každá komora, každý parlament musí byť vybraný špeciálnou komisiou, aby sa takýmto spôsobom zaručila kontinuita a aby boli vybratí pre celé obdobie trvania mandátu je potrebné, aby počet poslancov bol obmedzený, aby sa rešpektovali všetky potreby, ktoré odzneli, e, ktoré táto medziparlamentná skupina musí mať v rámci e, svojej práce a špecifickej tematiky. E, boj proti kriminalite a terorizmu si vyžaduje, aby sa táto skupina stretávala minimálne raz ročne. To by mohlo stačiť ale v rámci Európskeho parlamentu, ak teda e, je to možné, e, treba definovať kontaktné body a mať e, výmenu dobrých postupov v oblasti overovania, rešpektovania, bezpečnosti a boja proti terorizmu s dopadom na národnú, regionálnu a lokálnu úroveň pre občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať všetkým panelistom a všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili e, pracovnej skupiny Trojky. Ďakujem Edite Fander z slovenského predsedníctva a aj zástupcom Európskeho parlamentu pánovi Diazovi Demerovi, ktorý je expertom tejto oblasti. Chcem zdôrazniť e, veľmi Eh, kolaboratívny duch z eh, tejto práce a táto práca je v súlade s cestovnou mapou krok po kroku, ktorá bola rozhodnutá v maj 2016 eh, na konferencii predsedov. Myslím si, že je jasné pre nás všetkých, že keď sa pozrieme na reakcie na dotazník, tak si to vyžaduje kompromis. Musíme nájsť racionálne riešenie a nepochybne našim spoločným cieľom je vytvorenie efektívnej špecializovanej a e, skupiny pre kontrolu, ktorá bude mať rozumnú veľkosť. Je našou zodpovednosť monitorovať činnosť Europolu vzhľadom na aj na dopad na základné slobody a práva. A preto to dlžíme našim občanom, aby sme mali skutočne fungujúci orgán, ktorý e, nebude len veľkým fórum, kde sa len stretávame a diskutujeme. E, Eh, je tiež jasné eh, a z diskusí dnes vyplynulo, že eh, zloženie skupiny, frekvencia stretnutí a miesto stretnutia sú dostatočne komplikované a nemali by sme teda dávať voz pred konia. A chcem tiež pripomenúť, že cieľom a misiou E, toto je obsiahnuté v článku 51 nového nariadenia a preto všetky ostatné praktické otázky, ktoré e, vyplynuli, by mali byť riešené v rámci tejto skupiny, sekretariát, e, dôverný charakter informácií a tak ďalej. Myslím si, že je to skupina samotná, ktorá by mala rozhodnúť o týchto odpovediach bolo to ťažké už v minulosti s inými medziparlamentnými orgánmi nájsť konsenzus, ale podľa mňa, ak budeme racionálni, ak e, začneme pracovať a dohodneme sa na prvom kroku, potom by skupina už mala prísť, teda mala sa stretnúť čo najskôr. Máme cestovnú mapu, pani Fanden nám to vysvetlila, takže takto by to mohlo fungovať. Mali by sme sa teda posunúť e, vpred e, v súlade s touto mapou. Európsky parlament, e, teda ďakujeme mene Európskeho parlamentu. Tam teraz má slovo pán López Aguilar. Pán predseda, mám otázku na pána Borna. E, Toto komparatívna analýza e, rozličných fóriem riešiť parlamentnú kontrolu v rámci tejto stratégie policajnej spolupráce a členstvo dĺžka mandátu. Venovali ste tomu pozornosť, distribúcia zodpovedností, rôzne skupiny. Zdá sa, že toto nebolo e, prvkom pre porovnávanie tejto komparatívne e, analýzy pre parlamentnú kontrolu, e, čo je obsahová téma parlamentnej kontroly samotnej a aké sú sankcie aké sú politické dôsledky preto, aby sme sa poučili z prípadných chýb. Politická zodpovednosť, e, politickú zodpovednosť, ktorú vyžadujeme, pretože podľa mňa je to veľmi dôležitým prvkom komparatívnej analýzy zvážiť to, že vo väčšine parlamentov kontrola vedie k parlamentnej zodpovednosti a ak to tak je, k parlamentnej zodpovednosti e, spojenej aj s rezignáciou tých, ktorí sú zodpovední za určité operácie, ktoré neúspeli a nezabezpečili dodržiavanie e, parlamentných úloh. To sa málo kedy stáva. E, v Európskom parlamente. Takže preto, aby sme tu mali takúto spoluprácu Európskeho a národných parlamentov, aby tu bola teda vykonávaná kontrola nad operáciami, ktoré realizuje Europol, aké e, sú vaše argumenty v súlade teraz s mojou otázkou. Ďakujem pekne. Lord Zoli from the UK. Ďakej, e, ďalej Lord Zoli z Veľkej Británie. Ďakujem. A ja chcem oceniť e, to, že ste zohľadnili aj prácu eh, našej hornej snemovne britského parlamentu. Môžem eh, povedať, že chystáme ďalšiu správu o um, otázkach bezpečnosti eh, v kontexte Brexitu 12. decembra. To plánujeme zverejniť. Myslím si, že 62 členov to je veľmi vysoký počet pre skutočný dohľad, skutočnú kontrolu, ale vzhľadom na rôzne skupiny, ktoré musia byť zastúpené, myslím si, že je to najoptimálnejší počet. Nepredpokladám, že by sa toto číslo podalo nejako znížiť, ale trochu ma znepokojuje e, ten e, plán, e, čo sa týka plánovania frekvencie schôdzi. Ak by to bolo iba raz ročne na 3 či 4 dní, to by bola skôr konferencia, nie skutočné operačné stretnutie. Myslím si, že by sa mali stretnutie naplánovať skôr dvakrát ročne. Jednak preto, že je o mnoho pravdepodobnejšie eh, získať skutočnú kontrolu v takýchto kratších časových úsekoch, ktoré sa budú o mnoho viac zameriavať na eh, konkrétne časové obdobie. Ale okrem toho ešte tiež, keď hovoríme o otázkach spravodlivosti, tu nie je deleno dosiahnutie spravodlivosti, ale by sa to aj vnímalo naozaj v praxi. To isté sa vzťahuje aj na priamu zodpovednosť aj to e, musí byť dostatočne viditeľné v praxi. Ja to môžem povedať aj v kontexte krajiny, ktorá sa rozhodla opustiť Európsku úniu. Jeden z hlavných dôvodov e, preto bol ten pocit vo verejnosti, že orgány jednoducho nemali priamu zodpovednosť. E, možno je to nespravodlivé, ale takýto vznikol dojem a je treba to nejakým spôsobom riešiť. Myslím si, že v takejto téme, ak sa k nej postavíme správne, môže z toho mať Európska únia veľký prospech, ak dokáže verejne informovať o tom, že zvolení poslanci aj na národnej a európskej úrovni sú schopní vykonávať skutočnú kontrolu v praxi. Ďakujeme pekne. Ivet Cooper, ktorá je novou zvolenou eh, predsedničkou eh, našej lebristickej eh, skupiny. To by som rád privítala. Dovolite, je to moja bývalá kolegyňa, teda som veľmi rád, že je tu medzi nami. Ďalej pán Nordquist z Dánska, nech sa páči. Ďakujem. V Dánsku nevieme zatiaľ, aký je náš postoj k Europolu, ale predsa len táto otázka je pre nás veľmi dôležitá, pretože informácie, údaje, to znamená moc. My sme Europolu dali nové úlohy a je dôležité, aby sme mali teda dostatočnú kontrolu nad eh, jeho činnosťou. A preto myslím si, že Tokiaľ tu diskutujeme o návrhu, či je dostatočne dobrý, či sedí ten počet členov a tak ďalej. Podľa mňa je o mnoho relevantnejšie diskutovať o tom, ako bude táto pracovná skupina skutočne v praxi pracovať, ako bude vykonávať e, tú skutočnú parlamentnú kontrolu, na aké prípady sa bude zameriavať, či budú môcť občania upozorňovať na nejaké udalosti, nezrovnalosti, nejaké združenia a tak ďalej, či budú mať podobné právomoci. Ehm, myslím si, že keď sa hovorí o tom, či by mali schôdze prebiehať raz či dvakrát ročne, to je tiež dôležité, ale podľa mňa je predovšetkým dôležité uzrejmiť si, ako presne bude eh, tento proces prebiehať, ako má táto pracovná skupina vlastne pracovať, na čo sa bude zameriavať. Ďakujem pekne. Trošku ste ma zaskočili tým, že ste boli takí struční. Teraz nasleduje zástupca Európskeho parlamentu, pán Terika Pres. Ďakujem pekne. Zaznelo tu mnoho zaujímavých eh, vyjadrení. Ak dovolíte, štyri poznámky z mojej strany, ktoré považujem za dôležité preto, aby táto spoločná parlamentná kontrolná skupina mohla fungovať v praxi úspešne. Poprvé, už to tu zaznelo, ale predsa len to zdôrazním, eh, musia byť zastúpené aj menšiny v parlamentoch eh, v tejto novej kontrolnej skupine a tiež e, musia mať aj menšiny priestor vyjadriť sa v tejto skupine. Tiež je dôležité z hľadiska zloženia e, tejto e, skupiny, aby to bolo zohľadnené z hľadiska napríklad hlasovacích procesov pri uzneseniach, ďalej kvórum, zakladanie rôznych vyšetrovacích výborov a tak ďalej. Ďalej po druhé, rozsiahly prístup k informáciám musí byť zaručený všetkým parlamentom a všetkým poslancom všetkých parlamentov. Ďalej po tretie. Kontrola sa musí zamerať na získavanie dôvery. To si bude vyžadovať blízkosť k občanovi, napríklad prostredstvom verejných stretnutí alebo e, verejných expertných vypočutí. Možno by sme e, si mali e, vziať za príklad Európsku agentúru pre E, základné práva. Možno, že na ňu by sme sa mohli zamerať o mnoho viac e, pri týchto vypočutiach ďalej. Po štvrté, e, takáto kontrolná skupina by nemala byť veľmi veľkým orgánom. Ak chceme, aby naozaj efektívne mohla fungovať v praxi, keďže niektoré členské štáty majú len jednokomorový parlament a keďže skupina bude zasadať raz ročne, dajme tomu dva či tri dní, ja by som navrhla, aby sme obmedzili počet členov. Viem, že je to veľmi kontroverzná téma. Je to totiž v rozpore s väčšinou názorov tých, ktorí sa už vyjadrili, ale poviem to tak či tak. Ja by som teda obmedzil počet členov celej tejto skupiny na nie eh, príliš eh, o mnoho viac než 30. Každý členský štát by mal mať jedného a šesť možno poslancov Európskeho parlamentu, spravodajca, tiedeví spravodajcovia, ktorí pracovali na nariadení, ktoré odsúhlasil Európsky parlament. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Stejc z Maďarska. Ďakujem. Ďakujem pekne. My v Maďarsku sa domnievame, že migračné tlaky a tiež teroristická hrozba si vyžadujú naše konkrétne kroky a jeden z najlepších spôsobov, a možno úplne najlepší, je prostredstvom spolupráce v rámci Europolu v oblasti trestného vyšetrovania terorizmus a nezákonná migrácia sú úzko prepojené, o tom sme hlboko presvedčení a preto chceme oceniť vytvorenie tejto kontrolnej skupiny aj nové nariadenie, ktoré rozšíri právomoci Europolu a umožní efektívnejší boj proti terorizmu a cezhraničnému zločinu. V tomto procese boja proti terorizmu by sme tiež sa mali zamerať na tých, ktorí napomáhajú teroristom. Musíme zhromažďovať informácie, ale musíme aj riadne analyzovať tieto informácie a potom ich musíme sprístupniť členským štátom. Iba vtedy totiž budeme schopní konať spoločne a parlamentná kontrola, o ktorej tu hovoríme, je tiež veľmi dôležitá. Teší nás, že sa v tejto oblasti dosiahne pokrok. Ako by som teda ja mohol oboch túto diskusiu? Myslím si, že jedno jediné stretnutie ročne je príliš málo. Musíme eh, získať aspoň dve stretnutia každoročne, aby táto kontrola mohla byť naozaj efektívna. A možno ani dve stretnutia nebudú stačiť. Podľa mňa je logické, že aby rotujúce predsedníctvo rady viedlo tieto stretnutia, aby bolo ich hostiteľom. Myslím si, že by to stalo za zváženie. Čo sa týka jazykového režimu, článok 7 e, štokholmských usmernení by sa mal stiahovať aj na tento proces. Týka sa to tiež e, konferencie predsedov, mimochodom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Dimitrius Cypru. Ďakujem. My sa domnievame, že priority tejto spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny sú veľmi dôležité a tiež budú mať priamy vplyv na to, ako bude skupina fungovať. Počet, tak ako už povedal pán Diaz de Vera, aj ostatní, eh, by mal umožniť čo najflexibilnejšie fungovanie tejto skupiny. To sa však nepodarí, ak bude každý parlament zastúpený menej ako dvoma zastupcami plus šiesti z Európskeho parlamentu. A tu už sme na úrovni 62 členov. Čo sa týka um, frekvencie schôdzi, podľa mňa by malo byť viac ako jedno stretnutie do roka, ak chceme, aby skupina sa nezabrala len aktuálnymi témami, teda pardon, ak ne, aby nebola iba konferenciou, ale aby sa zaoberala skutočnými témami. Každý členský štát by mal mať dostatočnú flexibilitu, zvoliť si svojich zástupcov a tiež určiť ich um, mieru kompetentnosti. Oni by mali rozhodovať e, a v skutočnosti aj budú určujúcim faktorom e, významnosti tohto orgánu a jeho schôdzi. Parlamenty členských štátov by mali mať možnosť rozhodnúť tiež o mimoriadných schôdzach, tiež by mali existovať podvýbory, ktoré budú určovať úlohu tejto skupiny. Všetky národné parlamenty by mali mať záruku zastúpenie vo všetkých podvýboroch, pretože ak sa to nezaručí, nebudú mať prístup k všetkým informáciám. A utajené dôverné dokumenty samozrejme sa musia spracovať takisto ako v národných parlamentoch podľa rovnakých podmienok. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, že naša schôdza sa vysiela. Zrejme vám to bolo jasné, ale chcel som to ešte zdôrazniť tak či tak, že sa teda naša schôdza vysiela na internete. Ďalej e, zastupca Litvy. Pán Šedbaras. Tie, ktorí sa už vyjadrili, spomenuli e, viacero relevantných tém a podľa môjho názoru chcel by som e, sa vyjadriť niektorým z nich, ak dovolíte. Hovoríme o novom orgáne, ktorý bude zahrňať zástupcov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Chceme, aby tento orgán bol úspechom, aby mohol úspešne fungovať. Vieme, že napríklad v kontexte činnosti Eurojustu by sa mohli potom naplánovať tiež podobné um, pracovné skupiny a preto by sa malo veľmi jasne stanoviť rozsah pôsobnosti tejto kontrolnej skupiny. Tiež by sme mali dať jasný signál národným parlamentom a členským štátom, že sú dôležité a že môžu prispieť a ovplyvniť tie procesy aj na európskej úrovni. Dopočuli sme sa, že národné parlamenty vnímajú dosť odlišne otázku o veľkosti tejto skupiny, ale podľa mňa počet zástupcov tejto skupine by mal zohľadňovať aj rozsiahlosť úlohy tejto skupiny. Či skupina bude rozhodovať iba vypočutie, alebo či bude fungovať podobne ako národné parlamenty, dajme tomu. E, ďalšia dôležitá otázka je otázka dôvery medzi Europolom, národnými parlamentmi. Na toto by sme mali pamätať, keď sa budú vyberať zastupcovia národných parlamentov. Keďže skupina sa bude zaoberať veľmi citlivými informáciami, pôjde o osobné údaje, pôjde o útajné informácie. Na toto všetko by sme mali pamätať, keď sa bude rozhodovať o veľkosti tejto skupiny. Mm, kolega, ktorý hovoril tesne predo mnou, už zdôraznil podľa mňa jednu dôležitú vec a síce, že to môže fungovať aj na regionálnej úrovni, na úrovni podvýborov. Mm, aj ďalšie efektívne metódy by mi ešte e, napadli. E, pani e, Funtner bude musieť onedlho odísť, preto jej dáme slovo, aby zareagovala na niektoré vyjadrenia a potom bude musieť odísť. E, som rád, že ostala, že mala možnosť zúčastniť sa diskusie. Chcete teda zareagovať, pani Funtner? A potom ešte dám slovo ďalším prihláseným. So, Mrs. Funtner, if you want to make a response now. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Dovolte, aby som vám v mene svojom, ako aj v mene pracovnej skupiny poďakovala za vaše, všetky vaše doterajšie komentáre, konštruktívne postrehy a podnetné návrhy a názory. Sme rádi, že doterajšia práca a návrhy pracovnej skupine e, k modalitám kontrolnej skupiny u mnohých vás a ja si myslím, že po tejto diskusii, čo som počula, som presvedčená, že u veľkej väčšiny z vás nachádzajú podporu. Z dnešnej diskusie samozrejme vyplýva, že na niektorých otázkach je ešte potrebné ďalej pracovať, ale ako som už spomínala, pracovná skupina sa teraz pokúsi podnety z dnešnej diskusie zapracovať do ďalšieho textu, ktorý vám bude predložený do 16. decembra 2016. V dnešnej diskusii takisto zazneli viaceré podnety k hĺbšiemu a detailnejšiemu fungovaniu spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny, ktoré podľa môjho názoru možno splňajú alebo spadajú viac pod hlavičku samotného rokovacieho poriadku kontrolnej skupiny. Ako bolo uvedené na začiatku, pracovná skupina považuje v tejto chvíli a v rámci svojho mandátu za prioritné definovať aspoň základné modality fungovania spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny, a to do mája 2017. Boli by sme veľmi radi, keby sa podaril dodržať časový plán a aby sa dovtedy mohlo dohodnúť na základných otázkach. Podnety z dnešnej diskusie nad rámec základných modalít, ktoré sa však javia ako konsenzuálne, pracovná skupina samozrejme berie na vedomie, vyhodnotí a zváži ich a vo vhodnej forme zapracuje do nového návrhu textu. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dovolte, aby som sa s vami v tejto chvíli rozlúčila. Ďakujem pekne, dovidenia. Mrs. Uh, team is still here, so we're going to take two more speakers. And... Dáme slovo ešte dvom ďalším rečníkom. Celý proces sa ešte neuzatvára týmto dnešným stretnutím. Teším sa, že pani Funtner zareagovala na aspoň niektoré vyjadrenia z diskusie. E, dáme slovo teraz pani Kosmopoli z Grécka. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικό... Ďakujem pekne kolegovia. Chcela by som sa poďakovať a zablahoželať pracovnej skupine, najmä slovenskému predsedníctvu k práci, ktoré odviedlo v tejto oblasti. Ak dovolíte niekoľko poznámok aj z našej strany. Čo sa týka prvej a druhej otázky, grécky parlament súhlasí s návrhom. Domnievam sa totiž, že sa nám podarilo dosiahnuť potrebnú rovnováhu medzi zástupcami národných parlamentov a Európskeho parlamentu. A obmedzený počet účastníkov znamená, že bude možné viesť skutočný dialog a nadviazať skutočné kontakty medzi členmi tejto skupiny a vďaka tomu budeme môcť zaručiť aj dôvernosť e, zachovania tých informácií. Ďalej, čo sa týka tretej otázky, tu môžem povedať, že väčšina zástupcov národných parlamentov si žela dve stretnutia ročne, nie iba jedno. 22 legislatívnych orgánov sa vyjadrilo e, za to, aby bolo zvolené, boli zvolené dve stretnutia, pričom iba dve legislatívne e, gremia sa vyjadrili, že by chceli jedno stretnutie ročne. Chcela by som teda navrhnúť, aby v prvom semestri každého roka prebehlo stretnutie v krajine, ktorá aktuálne predseda rade a potom v druhej polovici roka by mohlo prebehnúť stretnutie na úrovni Európskeho parlamentu. Tým by sa ušetrili náklady, pretože predsedníctvo zvoláva aj stretnutia rôznych správnych rád, predsedov národných parlamentov a tak ďalej. A tiež by sa využila infraštruktúra Európskeho parlamentu. Ďalej, čo sa týka štruktúry, dve stretnutia ročne znamenajú, že by členovia, ktorí si musia preštudovať mnoho dokumentov, mali viac možností k tomu podľa článku 51. Naša táto nová kontrolná skupina v prvom semestri každého roka by mohla preskúmať e, správu z predchádzajúceho roka a vyhodnotiť e, túto správu tiež. Potom do konca prvého semestra by sa musela predložiť správa o tejto analýze a potom v druhom semestri by sa mohlo pracovať na práce činnosti na ďalší rok. Takto aspoň funguje náš e, kontrolný výbor, pretože otázky bezpečnosti sú mimoriadne naliehavej povahy. Aj otázka policajných zložiek, e, to je tiež, e, teraz spolupráce policajných zložiek, aj to je veľmi dôležitá téma. Musíme už spolupracovať v otázkach osobných údajov. Mali by sme teda zaistiť e, dostatočne funkčný parlamentný dohľad a kontrolu. Ďakujeme pekne, pán Šenovský z Polska, ako posledný rečník. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať trojke za návrhy, ktoré predložila. A chcem sa tiež poďakovať aj za demokratický e, spôsob konzultácie s národnými parlamentmi. Na týchto návrhoch je naozaj vidieť, že tu bola snaha hľadať kompromis. Odpovede na prvú otázku sa možno zdajú byť samozrejme. Národné parlamenty by o tom mali rozhodovať. Oni totiž samé vedia, kto e, spomedzi členov by ich e, v takomto gréme mohol najkvalifikovanejšie zastupovať. Čo sa týka druhej otázky, teda otázky o počte členov v tomto grémiu. tu by sme na jednej strane mali vyhodnotiť operatívnu kapacitu takéto skupiny, ale na druhej strane by sme tiež nemali zabúdať na to, že keď sa obmedzíme na dvoch zástupcov za každý národný parlament, nebude možnosť zohľadniť rôznorodé hlasy v týchto národných parlamentoch, napríklad opozičné sily. A preto navrhujeme, aby z každého parlamentu bolo šesť zástupcov eh, Vieme, že to zrejme bude v praxi dosť e, ťažké presadiť, e, ale návrhy z Španielska a z Nemecka, e, ktoré hovoria o štyroch zástupcoch, to by sme tiež dokázali podporiť. Ďalej tretia otázka. Ako často by mali prebiehať stretnutia a kde by mali prebiehať? Podľa nás toto je najzložitejšie akceptovateľný návrh z návrhu e, trojky, ale možno by sa podarilo dopracovať sa ku kompromisu, aby to nebolo iba jedno stretnutie ročne. Možno by sme mali nájsť také riešenie, v ktorom by sa dodržala zásada, ktorá nám je veľmi blízka, a síce predsedníctvo rady by hostovalo jednej schôdzie a okrem toho by prebehlo ešte ďalšie stretnutie v Európskom parlamente, tak ako to už zaznelo. teda tri stretnutia ročne. Za každým, pri každom predsedníctve jedno stretnutie a potom tretie stretnutie v Európskom parlamente. Pán Diaz de Mera teraz dostane slovo, aby zareagoval najmä na otázky, ktoré sa ho priamo týkali. Ja, ja. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem reagovať stručne na eh, príspevky, ktoré tu odzneli. Zdá sa mi, že bolo by e, užitočné e, predbežne vysvetliť určité veci. Ospravedlňujem sa, ak ste to už počuli predtým. Europol totiž nie je organizáciou, ktorá niečo vynúcuje a preto nemôžeme porovnovať Europol s policajnými zložkami členských štátov čo budeme kontrolovať. Nie je to niečo ako kontrolovať policajné e, služby členských štátov. Ide o agentúru Európskej únie, ktorá nemá vynúcovacie právomoci. Aby som to zjednodušil, stručne povedané Europol znamená spoluprácu, e, interakciu súčinnosť, spracovanie informácií a získavanie e, spravodajských údajov o trestnej činnosti. Takže treba mať na zreteli, že kontrola, ktorú budeme spoločne vykonávať, ak sa nad tým e, zamyslíme, sa nebude ponašať na kontrolu policajných zložiek. Vôbec nie nemôžeme to ani porovnávať. I keď som rád e, pánovi Bornovi za jeho príspevok, avšak nemôžeme to porovnať e, s demokratickou kontrolou ozbrojených zložiek. Vonkoncom nie. Ale v každom prípade e, títo vystúpenia boli veľmi poučné z hľadiska získavania informácií o demokratickej kontroli iných zložiek. Ale tuto hovoríme o Europole. Odzneli tu aj niektoré ďalšie otázky. Prvá, ktorá sa ma dotýka bezprostredne, pretože rokujem o tom v mene Európskeho parlamentu. E, mám e, obrovský rešpekt voči návrhom trojky. Avšak nie som spokojný s tým, že Európsky parlament bude tam mať iba e, šiestich zástupcov. Viete prečo? Pretože ako e, pán predseda e, Moraes e, o tom vie, tento orgán bol zriadený bez akýkoľvek konkrétnej štruktúry a teraz kontrolujeme Eurokontrol a máme tam 16 členov. A ťažko predstaviť, že že v mene mm, Európskeho parlamentu bude súhlasiť iba s počtom šiestich členov. Samozrejme som eh, pripravený byť prúžny, pokiaľ trojka a národné parlamenty eh, by súhlasili s trošku väčším zastúpením Európskeho parlamentu. Už som povedal predtým, ale e, e, zopakujem to. Podľa článku 88 sa hovorí, že e, budú tam zastúpení e, predstaviteľa Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Preto tu musí byť určitý pomer. Napokon Európsky parlament eh, hrá úlohu spolu zákonodarcu, spolu s eh, radou. Som veľmi spokojný s, eh, s predpokladanou úrohou národných parlamentov ale jedným z nedostatkov e, Európskej únie je práve nedostatočná participácia národných parlamentov. Národné parlamenty musia byť zapojené do e, e, revitalizácie, znovu založenia Európskej únie. Samozrejme, existujúce nedostatky majú viaceré dôvody, ale pokiaľ ide o počet členov, E, nemám problém o tom rokovať, ale stále budem opakovať, že táto štruktúra by mala byť e, pomerne e, malá, maximálne operatívna a iba v tom prípade dokáže byť efektívna. A napokon viaceré obavy, ktoré tu dnes popoludne zazneli, súvisia s dvomi hľadiskami. E, jednak ide o článok 51, ktorý e, odzrkadľuje môj pozmenujúci návrh číslo 200. E, tento článok 51 jednoznačne ustanovuje práva moci kontrolnej skupiny. Takže tie už veľmi dobre poznáme. A po druhé, odzneli tu aj ďalšie obavy, E, e, aké budú následné kroky, aký rokovací poriadok príjme samotná kontrolná skupina. Takže e, záverom veľmi pekne ďakujem za vaše pripomienky, e, e, budú ma usmerňovať a pomôžu mi lepšie vykonovať svoju úlohu vyjednávača očakávam, že budem môcť aj naďalej rátať s vami, pokiaľ ide o e, pripravenosť na kompromis, ale aj prísne kritérie. Ďakujem pekne, vážne kolegovia. E, e, kým ukončíme veľmi stručne pani Šefra a pán Hansborn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za viaceré konstruktívne príspevky. Pokiaľ ide o spoločnú tvorbu kontrolnej skupiny, veľmi pozorne som si to poznačila. A my v Nemecku e, e, e, budeme kontaktovať trojku spolu s našimi argumentmi. Takže, aby som to zhrnula, je tu dôraz na efektivitu, odborné skúsenosti, demokratickú kontrolu. Už som spomínal vo svojom príspevku, že pokiaľ ide o účinnosť, nepôjde iba o celý počty, ale e, pravidla, e, pokiaľ ide o potrebné odborné skúsenosti, tie dosiahneme iba v tom prípade, ak e, v kontrolnej skupine budeme mať nielen za odborníkov, zástupcov parlamentu, mali by byť spoločnými zástupcami E, ktoré budú spoločne tvoriť odborné skúsenosti, čiže pôjde o priebežný proces, pokiaľ ide e, o stanovisko EPP k e, Europolu, hovorili ste, že kontrolná skupina je určená pre spoločnú kontrolu predstaviteľmi národných parlamentov a EPP, aby táto kontrola bola demokratická, ale musí byť aj demokratickú formu. To znamená, že musí mať minimálne dvoch e, zástupcov pre každú komoru, aby zrkadľovala e, e, skladbu parlamentu. V opačnom prípade Ehm, to nedosiahneme a mali by sme mm, zabezpečiť e, rokovanie minimálne dvakrát ročne. A budeme teraz očakovať stanovisko e, trojky. Pán Born, vy ste mali otázku e, od pána Lópeza Aguilara. Mohli by ste dvomi vetmi, vetami odpovedať vzhľadom na to, že kolega e, nie je prítomný. Bolo by dobré, aby ste ma vopred e, upozorňovali, prečo kladete otázku a potom e, odchádzate. Samozrejme, ako to riešiť? No ale vo vašom prípade poprosím, aby ste to zodpovedali predsa len. No už treba ho nejakým spôsobom potrestať. A viem si predstaviť viaceré tresty. Teda, aké prostriedky bude mať Európsky parlament ako aj e, kontrolný orgán v prípade neprítomnosti postihov. Existujú dve možnosti, podľa mňa. Jednak zabezpečiť úzkú spoluprácu s výborom pre rozpočet a e, kontrolu, e, pretože do značnej miery títo orgány financujú Europol. Pokiaľ kontrolná skupina sa bude domnievať, že Europol si nepočína dobre, mal by pracovať lepšie, môže sa spojiť s výborom pre rozpočet a s výborom pre kontrolu rozpočtu ja e, v skutočnosti ani som netrval na odpoveď na túto otázku. A teraz, e, či treba poukazovať na e, vynikov. To treba robiť prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov. Ale keď som hovoril o trestoch, nemal som na mysli pána kolegu poslanca. Nuž, kolegovia, chcel by som predovšetkým poďakovať predstaviteľom národných parlamentov. E, zapodívajte sa veľmi citlivými otázkami e, e, vnútornej politiky bezpečnosti. Našli ste si čas, aby ste sem pricestovali, že všimli ste si, že máme tu pomerne zvláštny spôsob narábanie s informáciami, ale dnes sme si veľmi pozorne vypočuli návrh e, e, trojky. Pre nás je to mimoriadne užitočné a je veľmi dôležité, aby sme tento návrh správne sformulovali spolu e, s e, návrhom ohľadom Európy o Európole máme viaceré legislatívne návrhy na posilnenie bezpečnosti je dôležité, aby e, zastupcové e, národných parlamentov e, pochopili, že keď EP sa zapodieva bojom s terorizmom, praním špinavých peniazí, zvrchovanosťou, bezpečnosťou, musíme veľmi vážne a citlivo pristupovať, najmä pokiaľ ide o kontrolnú činnosť. A z tohto dôvodu sme mimoriadne potešení tým, že ste prišli vo veľkom počte že ste tu zotrvali a jasne sa viedeli ohľadom nášho návrhu. Spolu s pánom e, e, spravodajcom e, som vám veľmi vďačný. Ďakujem za to, že ste si našli čas, že ste pricestovali na schôdzu výboru LIBE. Škoda, že vám na konci poďakovali iba pán Dimera a ja, ale bez ohľadu na to sme vám veľmi povďační. Tým vyhlasujem schôdzu za ukončenú. Ďakujem všetkým rečníkom. Dúfam, že po tejto schôdzi budú e, e, dobré následné kroky a záverečný návrh sa e, dostane niekedy na jar, ani v poslednom rade aj vďaka